Good afternoon. We will start our meeting. Pekné popoludne. Začneme s našim zasadnutím. Chcela by som sa spýtať, či sú nejaké pripomienky k programu. Ak nie sú pripomienky, tak môžeme povedať, že program je schválený. Druhý bod sú oznámenia predsedu. Odporúčania, ktoré prijali koordinátori po zasadnutí 20. februára a neskôr po písomnom postupe zo 7. marca sa koordinátori uzhodli, že sa pripraví ústna otázka, bude nasledovať po nej otázka ohľadne stavu a postupov dopredu a to sa potom presunie zo skupiny ALDE. Takisto sa navrhne legislatívne stanovisko dla pravidla 53 ohľadne správy z výboru ENVY o návrhu nariadenia o vyhodnotenia zdravotníckých technológií a že sa to predloží predsedovi. A že sa požiada autorizácia pre 6 misií a 5 vypočutí v druhej polovici roku 2018. A teraz ďalší bod. Vítam tu nových členov, poslancov v výbore FEM a vítam pána Žeromára Lavrilexa z EPP, ktorý vstúpil do nášho výboru ako náhradník. Gratulujem vám a my vám želáme dobrú budúcnosť v našom výbore. A bod 3. Schválenie zápisnice zo schôdzi z roku 2017 zo 4. decembra. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak zápisnicu môžeme schváliť. A ďalším bodom je teda už samotné elektronické hlasovanie. Kolegovia, ste pripravení hlasovať? Máte hlasovacie kartičky so sebou? Point four of the, on the agenda. Takže mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany je to prijatie pozičného stanoviska vo forme pozmeňujúcich návrhov. Spravodajkynia tohto stanoviska pozmeňujúcich návrhov je pani Angelika Mlinár. A teraz začneme s hlasovaním. Pozmeňujúci návrh 12 sa proti. Zdržali sa prijaté 13 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 20 s, ústnou, s ústnym pozmeňujúcim návrhom požiadala EPP za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 1 za, proti, zdržali sa prijaté.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 A chcete si overiť jedenáctku? Dobre, samozrejme, overme si jedenáctku. Otváram hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem veľmi pekne pani Angelike Mlinár. A teraz ďalší bod na programe. Budeme hlasovať o bode modernizácia vzdelávania v EÚ, prijatie návrhu stanoviska a spravodajca tohto stanoviska je pani Šojdrová. A teraz začneme hlasovať kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme si návrh 32 dvoch častiach. Prepačte, teda iba druhá časť. Budeme hlasovať o druhej časti za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 54 za, proti, zdržali sa prijaté. Ak si to chcete overiť, 54 v poriadku. Overíme si 54. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A prijaté. Pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale poprosím vás, overte, overme si to. 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Poprosím vás, overíme si to. 55 od, overujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 62 za, proti, zdržali sa prijaté 64 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté 57 za, proti, zdržali sa prijaté 71 za, proti, zdržali sa prijaté, 72 za, proti, zdržali sa. Overme si to. 72, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 73 za, proti, zdržali sa Prosím vás, overme si to. 73. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 74. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 70. Overme si 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa. Otvoríme, overíme si to, otváram hlasovanie. Pozmeňte návrh 12. Končím hlasovanie je to zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa, overme si to, 15, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, Šestnáct za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa. Poprosím vás, overme si to. 25 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz elektronický návrh stanoviska po zmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Dobre. Končím hlasovanie. Gratulujem spravodajkyni pani Šojdrovej. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže už hlasovanie skončilo. Dear colleagues, next point, point of the... Ďalší bod, bod číslo 6, služobná cesta do Maďarska. A ak nie sú žiadne pripomienky, tak správa bude prijatá v tejto podobe. A tretej, teda o tej tretej, tu máme návštevu pani Jourovej, komisárka pre spravodlivosť spotrebiteľov a rodovú rovnosť, štrukturovaný dialog. Takže musíme čakať, pokým komisárka nepríde. Eh, Kolegovia, kolegyne, začneme výmenu názorov s pani komisárkou Jourovou. Ako každý rok, pani komisárka Jourová navštevuje náš výbor a v rámci štruktúrovaného dialógu a táto návšteva nás, poslancov, nám dáva možnosť teda prediskutovať s pani komisárkou kľúčové témy, ktoré súvisia ženských práv, ktoré spadajú vlastne do portfólia pani komisárky. Nový akčný plán riešenia rozdielov v platoch mužov a žen bude predmetom výmeny názorov, rovnako ako aj balíček zosúladenia práce a kariéry a domáceho života. tieto témy spolu s elimináciou násilia proti ženám, predovšetkým pokiaľ ide o stav európskeho vstupu Európskej únie alebo prístupu k dohovoru istambulského, takisto aj podpora žien v rámci rozhodovacích úloh. To sú vlastne milníky v rámci komplexnej agendy posilňovania žien. Takže pani komisárka, teraz vám už dám slovo. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, dámy a páni, iba pred pár týždňami sme sa stretli pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa žien. A vtedy som povedala, že by sme mali náš čas a energiu venovať otázkam, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou, viac než iba jedenkrát ročne. Takže som rada, že som medzi vami Dovolte mi dnešnú výmenu e, názorov využiť na to, aby som pripomenula hlavné európske politiky a právne postupy v rámci rodovej rovnosti za ostatných 12 mesiacov. Poprvé, tým, že sa ukončil rok 2017, ktorý bol venovaný krokom boja proti násiliu na ženách, bol globálnou iniciatívou na to, aby sa znížilo toto násilie. Po druhej prezentácia našej iniciatívy ohľadne zosúladenia domáceho a pracovného života. Po tretí rok 2017 tam prebehlo kolokvium o základných právach, ktoré sa venovalo rodovej rovnosti a prvý summit G7 eh, bol takisto venovaný rodovej rovnosti, na ktorom som sa ja zúčastnila a zastupovala Európsku úniu. V neposlednom rade, ako som tu naposledy oznámila, keď sme sa tu stretli. Odtedy sme prijali na rok 2017 a 2019 akčný plán na to, aby sme riešili aj rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami. A teraz sa budem venovať jednotlivým detailom. V roku 2017 sme urobili celoeurópsku kampaň proti násiliu pachanom na ženách, zorganizovali sme viaceré medzinárodné podujatia, vrátane ministerských diskusí, zafinancovali sme viac než 30 projektov a zabezpečili sme podpísanie istambulského dohovoru zo strany Európskej únie, čo je prvý krok smerom k vstupu. E, my tu preukázali, aký kľúčový je tento problém aj v Európe. A za, ukončili sme rok globálnym podujatím s kľúčovými medzinárodnými organizáciami, ktoré všetky prispievajú špecifickým spôsobom boju, aby sa ukončilo rodové násilie. Zosumarizovali sme teda situáciu, kde sa nachádzame, ako môžeme zlepšiť našu spoluprácu a zrýchliť progres v rámci eliminácie násilia páchanom na ženách v celom svete. Takisto pokračujeme v rámci rokovaní ohľadne finalizácie predstupového procesu Európskej únie k Európskemu istambulskému dohovoru a medzičasom teda tlačíme na to, aby na národnej úrovni sa ratifikoval tento dohovor. V niektorých členských štátoch to bolo z ideologických dôvodov napádané a politických dôvodov, ktoré nesúvisia s dohovorom samotným. Aj naďalej e, sa snažíme hovoriť jednotným hlasom a ústiem vás, že ja budem tlačiť na to, aby sa Členský štát ratifikoval tento dohovor, aby sa tento finalizovalo a chcem sa poďakovať aj vám za vašu silnú podporu, pokiaľ ide o túto dôležitú zložku. Takisto by som vás mohla potom neskôr bližšie informovať ohľadne tých problémov, ktoré máme v niektorých členských štátoch. Chcela by som vás požiadať, či nám viete pomôcť, pretože ak by sme sa zomkli, predovšetkým na to, aby sme vysvetlili, že o čom vlastne istambulský dohovor je, tak to môže pomôcť na to, aby sme presvedčili niektorí, niektorých, ktorí demonizujú podľa mňa tento veľmi prospešný a potrebný návrh legislatívy. Ja takisto oceňujem podporu tohto výboru ohľadne návrhu smernice o zosúladenia pracovného a súkromného života, čo je veľmi dôležitá súčasť Európskeho piliera sociálnych práv, ako aj je to aj kľúčový príspevok k modernizácii našej spoločnosti. Návrh stanoviska odprezentovaný vám tu dnes zo strany pani Kozlovskej Rajevič je vynikajúcim základom pre ďalšie diskusie musíme postúpiť v a túto zložku ju prijať a ešte v tomto mandáte. Pracujúci opatrovníci a rodičia musia prijať tento signál. Takisto rozdiely v platoch medzi mužmi a ženmi, to je takisto dôležitá téma, pretože to stagnovalo za ostatné roky. Preto ponúkame tak mužom ako aj ženám viac možností na to, aby zosúladili profesionálny a rodinný život a zodpovednosti, povinnosti a podporovali sme rovnaké zdieľanie starostlivosti povinností medzi mužmi a ženami. Podpora o star- potreba starostlivosti sa berie do úvahy nielen pokiaľ ide o deti, ale aj o ostatných rodinných príslušníkov, ktorí môžu byť závislí od tejto pomoci, lebo sú veľmi vážni. Takisto platba e, e, dovolenie, predovšetkým rodičovský dovolenie, je jeden z najinovatívnejších aspektov tejto smernice. Je to kľúčový prv na to, aby sme dosiahli rovnaké zdieľanie starostlivosti, pokiaľ ide o povinnosti pre mužov a ženy. Bez pochyby naša legislatíva a naše návrhy môžu byť účinnejšie v kombinácii s navyšovaním dostupnosti prístupu prístupných e, zariadení pre starostlivosť o deti. Komisia preto apeluje na členské štáty, aby využívali možnosti, ktoré ponúkajú štruktúrálne fondy na to, aby sa investovalo práve do tejto infraštruktúry. Našim úmyslom je zverniť ďalšiu hodnotiacu správu ohľadne barcelonských cieľov v oblasti starostlivosti o deti v maji tohto roku. Tieto údaje nám ukazujú, že Európa sa hýbe, predovšetky, hoci teda ten pokrok je bohužiaľ veľmi pomalý. Mali sme teda možnosti diskutovať detálnejšie o situácii žien v Európe, a to s vami. Hovorili sme o, teda s vami, európskymi zákonodárcami, s predstaviteľmi medzinárodných organizácií, predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ľudí zo sféry akademickej, právnych, právnikov, aktivistov, podnikateľov, predstaviteľov médií, žurnalistami a to všetko na kolokviu základných práv v roku 2017. Preskúmali sme teda spoločné vzťahy medzi plnením základných práv pre ženy a pluralizmom, solidaritou, toleranciou, spravodlivosťou a rovnosťou. My všetci sme sa tam dohodli, že sa zomkneme a posilníme naše úsilie na to, aby sme chránili a podporovali ženské práva v Európskej únii. Súhlasili sme aj s tým, že to budeme robiť na globálnej škále na úrovni stretnutia ministrov G7 na zasadnutí na jeseň, kde som ja reprezentoval Európsku úniu a predstavila som naše politiky. Jedna z nich, náš príspevok do znižovania rozdielov v platoch medzi mužmi a ženmi, ako aj dôchodkoch. To bolo nastolené aj, na Európskej, aj v rámci záverov Európskej rady v decembri. Ešte predtým komisia prijala akčný plán na to, aby riešila tieto problémy. My sme ochotní implementovať týchto 20 akcií v najbližších dvoch rokoch. Pracujeme na tom, aby sme tu mali ďalšie odporúčania, pokiaľ ide o úlohu orgánov, ktoré zabezpečujú rovnosť. V tomto kontexte Rada EPSCO v marci pod bulharskou, pod bulharskou taktovkou sa venovala téme uzatvárania rozdielov v platoch medzi mužmi a ženmi. Viac členských štátov si vyžaduje holistický prístup a my s tým súhlasíme, ale slova nestačia, potrebujeme konkrétne skutky. Máme tu smernicu o ženách v radách, takisto aj tá smernica o zosúladení pracovného a súkromného života, work-life balance. A takisto sú to aj otázky, pokiaľ ide o rozpočet. A ja som ministrom povedala veľmi jasne, že potrebujeme zo strany členských štátov konkrétne kroky. Takže ako som už povedala, iba nedávne sme oslávili ten Medzinárodný deň žien a pri tejto príležitosti komisia zverejnila správu o ženách v ICT, ďalšia oblasť, ktorej sa musíme systemickým spôsobom venovať a preto podporujem moju kolegyňu Mariu Gabriel na to, aby predložila komplexný plán, aby zabezpečil, aby ženy takisto mali podiel na digitalizácii. Spolupracujeme s pani Malmstrom ohľadne otázok, ktoré súvisia s, s témou žien v obchode a spolupracujeme takisto aj s Violetou Bulc na to, aby sme rodovú otázku preniesli aj do oblasti dopravy. Ako vidíte, spomenula som svoje tri ženské kolegyne, ale takisto viete, že tam máme aj mužov, takže oni takisto spolupracujú s nami veľmi dobre. Ale toto sú teda tri konkrétne príklady, kde my spolupracujeme teda s kolegyňami ohľadne našich spoločných cieľov. Pokiaľ ide o správu z roku 2018 o hľade rovnosti medzi mužmi a ženy v rámci Európskej únie, čo sa zverejnilo minulý týždeň, je tam úplne jasné, že napriek politickým snahám a záväzkom pretláčať ďalej genderovú agendu, urobili sme iba marginálny pokrok za ostatné roky. Toto bolo potvrdené aj na úrovni Gender Equality Index z roku 2017, teda index rodovej rovnosti. Bolo to zverejnené na jeseň minulého roku a ja som tam jasne povedala, že som sklamaná, že my nevidíme nejaký pokrok, alebo že ten pokrok je veľmi malý a to napriek všetkým investíciám a snahám, ktoré zaznamenávame a realizujeme na všetkých možných úrovniach. Takže buď musíme urobiť viac, alebo robíme niečo zlé. Takže toto je skutočne otázka pre vážnu diskusiu. Toto sú teda také výsledky, ktoré si vyžadujú našu, naše odhodlanie aj naďalej a Chcela by som sa teda všetkým poďakovať za vaše odhodlanie, za vašu neustávajúcu podporu, za veľmi dobrú spoluprácu a vždy som teda mala veľmi silnú podporu, pocit silnej podpory v tomto výbore počas našej spoločnej práce v Bruseli a v Štrasburgu, ale takisto aj v jednotlivých členských štátoch. Takže ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú spoluprácu a som vám plne k dispozícii, pokiaľ ide o otázky a odpovede. E, Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za váš úvodný vstup. A naozaj potrebujeme urobiť oveľa viac, ak chceme dosiahnuť nejaké výsledky z hľadiska radovej rovnosti. A teraz dávam priestor jednotlivým poslankyňam a poslancom. Najprv majú slovo koordinátori. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, hovorí pani Garcia Perez. Ďakujem, pani komisárka, že ste prišli medzi nás na tento výbor. Isté ostáva pred nami veľký kus práce, ale buďme optimisti. Musím však priznať, že v tomto prípade neviem či máme vo vlastných rukách tie výsledky toho, čo robíme. Pretože ide o kompletnú legislatívu, a stále vlastne ide aj o to, aby sme túto otázku náležite prezentovali aj pred verejnosťou a výsledky sú dosť chabé. To ale neznamená, že by sme sa mali prestať snažiť. E, vieme, že v je to v záujme žien a treba bojovať ďalej. Musíme samozrejme k veci pristupovať aj z kritického hľadiska a pôsobiť pre všetkým v európskych podmienkach. Vieme taktiež, že táto téma súvisia s mnohými ďalšími. Nakoniec na to poukázala aj samotná pani komisárka. Pokiaľ je taký všeobecný náhľad, môžeme aj takto povedať, keď e, ukončí svoje pôsobenie e, táto súčasná zostava Európskeho parlamentu, tiež nám budú klásť otázky, čo ste dokázali počas vášho funkčného obdobia. Ide o to, aby sme mali e, nejaké hmatateľné výsledky. A zatiaľ tých výsledkov hmatateľných je pomerne málo, respektíve v niektorých oblastiach vôbec. Takže práve musíme tlačiť napríklad na aspekty, ktoré sa týkajú materskej dovolenky. Hovorí sa o tom, že sa prehodnocujú legislatívne aktivity a možno by bolo lepšie stiahnuť e, daný návrh, ktorý je tam teraz predložený a že by sa vypracoval nový. Ale mám vážne pochybnosti, či dokážeme ešte do konca funkčného obdobia tohto parlamentu dosiahnuť dohodu medzi troma zásadnými inštitúciami, tá parlament, komisia a rada, pokiaľ ide o tieto aspekty. Preto by som sa chcela opýtať pani komisárky, aký má ona pocit, keď e, napríklad na rade preberajú tieto témy. Či rada bude mať nejakú takú, nejaké také stanovisko, ktoré sa nám nejak priblíži, aby sme teda vedeli aj my podľa toho postupovať v našich rokovaniach. Aby sa nestalo to isté, e, ako sa stalo s príslušnými materskými dovolenkami v minulosti. Problém je, že ako sa zdá, v rade neexistuje na túto tému jednotné stanovisko. Takže. Aký má názor pani komisárka na toto? Či by stalo za to nejak začať trialóg na danú tému? Pretože určite môžu existovať určité rozdiely v postojoch, Eh, ako napríklad platiť ten čas, ktorý je trávený na materskej, ale nakoniec sa aj tak bude o tom hlasovať na plene a zo strany rady by tiež mm, mohli prísť určite pozitívne podnety. A to isté sa týka aj istambulského dohovoru. Pani komisárka určite vie, že na poslednej plenárke sme o tom viedli aj rozpravu. Takže čo sme ešte neurobili my tu v parlamente z toho, čo je potrebné? Nakoniec e, témy sú na stole, rozpravy sa konajú. No, keď sa žiada ratifikácia, dobre, no tak sme pripravení. A stále, ale celkovo európska ratifikácia tohto dohovoru neprichádza. Takže Európska komisia a ostatné európske inštitúcie teda čo robia v záujme našich občanov. Nakoniec náš výbor tu v parlamente na tom pracuje. Takže určite môžeme s uznaním oceniť prácu, ktorú aj pani komisárka v tejto oblasti vykonáva. Ale keď máme pred sebou, ako na druhej strane, radu, ktorá nie je ochotná nejak prijať stanoviská ktoré ostatné zložky a inštitúcie podporujú, tak je to dosť smutné a nešťastné. Takže nie je to veľmi povzbudivé z hľadiska výhľadu. A určite náš výbor, keď má vyjadriť nejakú kritiku smerom na radu, tak to urobíme. Nakoniec je to aj naša povinnosť ako poslancov a poslankyň Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz dávam slovo pani Jajuta, potom pani Šedrová. Ďakujem, ďakujem pani komisárke za to, že e, tu dnes je prítomná. Chcela by som sa venovať dvom navzájom veľmi odlišným otázkam. Na jednej strane by som chcela hovoriť o určitých nedávnych prípadoch, ku ktorým došlo. Jeden z nich e, je spred 4 dní. Takže na francúzsko-talianskej hranice pri štyrmi dnami bola jedna žena e, vlastne e, zachytená na hranici, vrátená. E, a e, následne o pár hodín neskôr e, zomrela, e, nepomohol ani cisársky rez francúzsky horskí vodcovia sa snažili pomôcť tejto tehotnej žene. Doviezli, pomohli jej dosiahnuť nemocnicu a boli vlastne Eh, odsúdení za pomoc pri nelegálnom prevázačstve a hrozí im 5-ročné odňatie slobody. Eh, takže toľko k základnému právu, právu na pomoc, eh, hlavne v prípade vysokého pokročilého stupňa, stupňa tehotenstva a naozaj to hovorí o tom, že nám tu chýbajú eh, zariadenia, eh, príjmania pre utečencov, ktoré boli adekvátne. No a hrozí, že za to zaplatia naozaj tí najslabší, najslabší ako ženy, migrantky. Pýtam sa teda, aká je vaša eh, pozícia k týmto prípadom. No a čo chce urobiť komisia proti tomu, aby už nedochádzalo k takýmto e, udalostiam, aby naozaj ženy konečne začali byť konkrétne ochraňované, aby nemuseli trpieť e, za dôsledky politických a strategických e, chýb úplne inej povahy. A potom ďalšia téma, o ktorej som e, chcela hovoriť, súvisí s bojom proti násiliu voči ženám. Od e, 99. sa nevytvoril eh, eh, Európsky rok pre boj proti násiliu voči ženám. V posledných dvoch eh, rokoch tu neboli vôbec žiadne iniciatívy venované teda určitému typu boja. Vieme, že pritom táto problematika je veľmi dôležitá. Vieme, že Eh, vytvorenie takéhoto roka venovanému nejakej problematike môže pomôcť eh, vytvoriť, zorganizovať určité konkrétne akcie v členských eh, štátoch. Každodenne zažívame veľmi smutné prípady v členských štátoch a naozaj e, sme už unavené, keď musíme odpovedať občiankam, že e, legislatíva tu je, zákony e, tu sú, ochrana podľa zákona tu existuje. Hovorím o, mojom, o mojej krajine, stupeň ochrany je tam pomerne dobrý, ale napriek tomu nedokážeme zabrániť, aby došlo k určitým skutkom. Takže niečo tu chýba nič sa nedá robiť. Akákoľvek e, iniciatíva, ktorá by sa mohla prijať, by sa prijať mala. Takže čo nám bráni, aby sme e, vytvorili, aby sme venovali jeden rok e, práve boju proti násiliu voči e, ženám. Ďakujem pani Šojdrová. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Ja bych vás chcela... Ja by som vás chcela ubezpečiť, že keď sa stretávam s občanmi v Českej republike, tak eh, od mňa nečakajú, že by Európska únia zariadila vymáhateľnosť rovnakých práv medzi ženami a mužmi v Českej republike. To je proste vec národných vlád, občianskej spoločnosti a vlastne aj nás, žien a politikov v týchto krajinách. Takže je to zodpovednosť členských štátov a samozrejme Európska únia robí to, čo na svojej úrovni robiť má. Teda požaduje, aby bol splnený zákaz diskriminácie, aby európske smernice sa naplňovali a myslím si, že toto Európska únia musí robiť. Či bude prijatá alebo ratifiko, teda či bude tento istambulský dohovor ratifikovaný to musí byť rozhodnuté členskými štátmi. Predpokladám, že Európska únia bude aj ďalej pokračovať v tom, že sa bude upozorňovať na to, ako sa naplňa právo žien na rovnaké zaobchádzanie, rovnaké príjmy a tak ďalej. A práve tu je našou funkciou e, to monitorovanie, ktoré vykonáva EIG. A my to môžeme práve využívať na porovnávanie toho, ako sa darí tej či onej krajine e, napravať situáciu po všetkých tých stránkach, ktoré som spomínala. Myslím, že aj tu Európska únia dáva členským štátom najavo jasne, ako majú ženám pomáhať v týchto sférach. Napríklad, keď ide o zľaďovanie e, pracovného a súkromného života, aj tým, že finančne pomáha budovať kapacity predškolského vzdelávania, toto je veľká pomoc v tých krajinách, kde, tam, teda, kde tieto kapacity nie sú k dispozícii. Myslím si, že z hľadiska kompetencií, ktoré na Európskej únii na úrovni EÚ máme, tak sa uberáme správnym smerom. A to, že sa to naplňanie nedarí okamžite, už Myslím si, že je potrebné povzbudzovať vlády členských štátov, aby sa uberali týmto smerom. Je to ich politická zodpovednosť. Ja by som sa vás chcela spýtať, pretože v tom záväzku pre rovnaké príležitosti žien a mužov, myslím, že to je do roku 2019, to, že Európska komisia na svojej úrovni pôjde príkladom a zvýši ako si teda tú vyváženosť E, pokiaľ ide o zastúpenie žien vo, e, v riadiacich orgánoch na stredných a vyšších úrovniach, na svojich pracoviskách. Na komisii neviem, či sa to už deje, či to robíte, ale určite bude zaujímavé. Možno je to ešte predčasné teraz, ale na budúci rok by bolo zaujímavé, keby ste nám mohli podať správu o tom, ako Európska komisia zvýšila účasť žien v týchto vyšších riadiacich pozíciách. Aby sa ukázalo, že treba ísť príkladom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Velina. Ďakujem pekne za slovo, pani komisárka. Ďakujem aj vám, pani predsedajúca. Rada by som sa dozvedela od pani komisárky trocha viac, ako chce povzbudiť práve e, celý proces, e, pokiaľ ide o toto E, približovanie, teda e, pokiaľ ide o dosahovanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Ale v čom by sme mohli my pomôcť z hľadiska nášho výboru, aby sme odblokovali to, čo ešte je zablokované v tejto téme? Nakoniec, keď sa hovorí, že rada to predsa len túto tému môže zablokovať. A pokiaľ ide o istambulský dohovor, čo môžeme urobiť, aby sa vytvoril určitý impuls pre ratifikáciu tohto dohovoru. Nakoniec, aké sú predpoklady na implementáciu v jednotlivých štátoch. A potom ešte, ak dovolíte, pripomeniem, Španielsko bolo jednou z krajín, kde došlo k úžasnej mobilizácii práve vo vzťahu ku násiliu zo strany mužov a išlo práve o rodové otázky a dúfali sme, že v rámci funkčného obdobia tohto parlamentu e, sa nám podarí túto vec úspešne dotiahnuť do konca, vyriešiť ju. To je zatiaľ všetko. A chcem vám poďakovať za váš príspevok a, a verím, že sa na tejto téme ešte budeme, teda budeme sa tejto venovať aj na úrovni pléna. Je to stále aktuálna téma. Ďakujem. A teraz pán Levort. Pani Levort, ďakujem za slovo. Som veľmi rada, že ste tu opäť medzi nami, hovorí pani Julie Ward. Takže naopak, ako ja vnímam postavenie žien z hľadiska e, medzinárodných zmluv. A teraz v 21. storočí, keď sú tu veľké protesty, tak e, napríklad e, e, protesty v Polsku proti e, tým utlačateľským zákonom, toto tiež niečo napovedá. Ide o to, že naozaj ženy chcú ozajstnú rovnoprávnosť, len nejaké drobky sem a tam. Nejaké omrvinky. Ale pristupujme k tomu holisticky. Je jasné, že istambulský dohovor je najefektívnejším záväzným právnym nástrojom, ktorý by mohol umožniť e, proste ukončenie násilia páchanom na ženách a dievčatách. Neviem, keby, vedel by som to pochopiť, keby to bolo 15. alebo dokonca 18. storočie. No, alebo ešte aj skôr, než som sa ja narodila, niekedy pred 50. Eh, rokmi minulého storočia. Ale teraz proste svet sa zmenil. Mladým ľuďom to dochádza. Tí chápu, že tá rovnoprávnosť tu musí existovať. Chcela som vám položiť otázku na troška inú tému. A to, o, to sa týka rómskych žien a ich začlenovanie do spoločnosti a hovorilo sa tu aj o ženách, e, ktoré sú migrantky a aké majú e, smutné osudy. A v Barcelóne vieme, tiež sa tomuto e, venuje pozornosť a teda situácia sa len zhoršila a zhoršuje, odkedy narastá nacionalizmus, populizmus, rasizmus, extrémizmus a u nás, eh, v mojom volebnom obvode, sú ženy Rómky ozaj v takom stave, že sa boja. Takže ten kongres, no, ženy majú, tak toto poviem, úžasnú kultúru. Ženy sú silné v tom, že áno, dokážeme to. Ale v skutku nemajú ešte dostatočný prístup k zdravotníctvu, ku školstvu a celkovej aktivite vo verejnom živote. Takže by sme mali z kongresu prísť aj s určitým posolstvom sem k vám. Čo teda môžeme urobiť, aby sme tieto e, časti spoločenstva, ktoré sú marginalizované, aby tieto osoby taktiež boli začlenené do spoločnosti, aby tiež mali prístup, treba, treba sa k tomu, na čo ostatní majú právo. Ďakujem, pani Ward. Teraz má slovo pani Záborská. Vážená pani komisárka, vítajte v... Sehr geehrte Frau Kommissarin. Ja si myslím, že hoci ktorá pieseň populárnej hudby by bola veľmi rada takým evergreenom, ako je riešenie problému pay gap, pretože riešenie tohoto problému je viac ako 60 ročné. A pred troma rokami som bola spravodajkyňou v tomto výbore pre správu o implementácii rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v zamestnaní a povolaní. A v záveroch e, tejto správy sme e, tento výbor na, na základe môjho, mojej, mojej správy prijal e, určité opatrenia, ktoré by mali byť Eh, implementované do praxe. Jednak to bolo jasné, bola to jasná definícia pojmov, ďalej neutrálne popisy pracovných pozícií, transparentnosť miest alebo platov, odmeňovania a eh, určité sankcie, bez ktorých, eh, ja som presvedčená, sa nezaobídeme a to bola, a čo sme navrhovali v správe, bolo vylúčiť firmy, e, z, vylúčiť z verejného obstarávania firmy, u ktorých sa dokáže, že e, diskriminujú e, v odmeňovaní ženy a mužov, teda ženy v tomto prípade. Ja by som sa vás chcela spýtať, že či sme pokročili v realizácii niektorých týchto opatrení, či sa pripravuje dokument Európskej komisie, kde by sme pokročili, pretože nie je to len tých 60 rokov, čo to stále opakujeme, ale aj od toho roku 2014, čo sedím v tomto parlamente a v tomto výbore, sme už niekoľkokrát prijali rôzne správy, rôzne uznesenia, kde sme hovorili o nerovnakom odmeňovaní. A ja si myslím, že to neslúži k úcti ani e, nám, parlamentu, ani Európskej komisii, že sme sa zatiaľ nepohli ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Záborskej. A teraz má slovo pani Joana doamnă comisar, doamna președintă, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani komisárka, ďakujem, že ste prišli na zasadnutie nášho výboru. Je veľmi dobré takto priamo od tváru v tvár si pohovoriť o tejto dôležitej téme. V Európskej únii sme dosiahli v mnohých veciach značný pokrok, ale žiaľ v reálnych podmienkách, v reále je ten pokrok ozaj veľmi obmedzený. Zdá sa, že niečo je v neporiadku. Asi by sme mali viac e, byť v tom reálnom svete a hovoriť so ženami. Alebo spolu s nimi pracovať, aby sme dokázali hľadať konštruktívne riešenia. A tie by potom znamenali, že naše úsilie do budúcna sa pretaví do skutočného pokroku. Chcela som upriamiť vašu pozornosť aj na to, aký majú ľudia rôzny postoj k týmto veciam. A týka sa to aj rôznych kampaní. Ako ľudia menia svoje postoje. Nakoniec ide aj o to, aké sú k dispozícii možnosti pre ženy, z čoho si môžu vybrať. Skúmali sme túto situáciu napríklad v Rumunsku a bola som aj na konferenciách, ktoré sa venovali téme rovnakých príležitostí pre ženy a mužov v rôznych odvetiach. Bola som na univerzitách, skúmal som štatistiky a skúmal som aj, koľko žien nakoniec sa prihlási na technické smery z hľadiska získania kvalifikácie. A nie je ich mnoho. A napríklad eh, rodiny, kde jediným rodičom je žena a tam sa musí starať o dve, tri deti napríklad, tak naozaj má na pleciach veľké bremeno, keď musí jednak živiť tieto deti a starať sa o ne. Takže potom je tu otázka, koľko úsilia by mala žena vyvinúť dvojnásobne alebo trojnásobne viac než muž, ak chce mať ozaj aj kariéru slušnú, aj deti popri tom. Teraz hovorím pre všetkým o tých ženách, ktoré e, sú samé, nemajú partnera a musia sa starať o deti. Tak si myslím, že sa musíme viac zamerať aj na takéto rodiny, kde jediným rodičom je žena. A hovorili, som, hovorili sme už aj o určitých verejných kampaniách, e, a napríklad takých, ktoré majú viac informovať verejnosť, majú e, posilňovať a zvyšovať povedomie Hovorím o postojoch ľudí a o zmenách týchto postojov. A dôležité sú aj postoje žien v vidieckých oblastiach. A treba čo so ženami, ktoré žijú na vidieku, nemajú prístup k tečúcej vode, nemajú tam plyn, nemajú tam náležitú infraštruktúru k dispozícii. A to znamená, že sa nemôže tieto ženy spolahnúť ani na verejnú dopravu, aby proste deti sa dostali do mesta, do školy a tak ďalej. Tak aj o tomto musíme hovoriť. Môžeme síce na jednej strane hovoriť o rodovej rovnosti, ale na druhej strane je iná situácia, ktorá sa týka žien v mestách a iná je situácia žien v, na vidieku. Takže nestačí, keď o tom budeme hovoriť len tu na tomto výbore, ale musíme aj na iných výboroch o tom hovoriť. Treba na výbore pre poľnohospodárstvo, možno aj vo výbore LIBE a tak ďalej. Mali by sme spoločne pracovať, aby sme hľadali spoločné riešenia týchto problémov. Jednak sa hovorí o ľudských právach a o právach žien, ale to nie je len naša vec na tomto výbore. Treba, keď sa hovorí aj o rodinných prídavkoch na deti. Takže možno ten návrh, o ktorom tu hovoríme, veľmi progresívny, ale musíme sa zamerať aj na deti týchto žien. Chcem povedať nasledovné. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, že treba e, pre všetky členské štáty e, poskytnúť rovnaké príspevky. Nede o to, či ide treba o priemyselne rozvinutejšie krajiny alebo Eh, o krajiny, ktoré sú skôr rozvojového charakteru. ale tie ženy si zaslúžia rovnakú podporu, eh, nech už žijú v ktoromkoľvek štáte EÚ. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Agnieszka Kozlovská. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vážená pani predsedníčka, Eh, prosím, prepáčte, že som tu nebola od začiatku, ale musela som sa zúčastniť eh, hlasovania na výbor EMPL. Súhlasím eh, s predrečníkmi v tom, že je tu naozaj dlhý zoznam toho, čo pre ženy treba urobiť, aj keď oficiálne pracujeme na téme rovnoprávnosti. Veľa sme už toho teda urobili, ale veľa toho ešte urobiť ostáva. Niektoré veci sa odrážajú v legislatíve, ale e, treba si klásť otázku, či naozaj sa všetko aj implementuje z toho, čo je na papieri. A v tejto súvislosti by som sa chcela srdečne poďakovať za tento balíček o zlučiteľnosti e, pracovného osobného života. Tento text je veľmi pekný, ale teraz ide o realizáciu e, tohto pekného textu. E, tieto pekné úmysly sme už totiž to v minulosti viackrát vyjadrili, ale ide o prask, prax. Ide o to, že v prípade legislatívy vo vzťahu so ženami na trhu práce by sme nemali riešiť len e, otázky e, týkajúce sa pracovného e, trhu. Mali by sme trošku rozšírený pohľad. Treba zabezpečiť, aby sme naozaj vytvorili skutočnú zlučiteľnosť od osobného rodinného života a, v prípade, aby sme predchádzali dvojitej záťaži žien zabranili tomu, že ženy vlastne budú môcť pracovať iba do, z domu alebo na čiastočný úvezok. Niektorí majú pocit, že ženy môžu pracovať z doma a zároveň eh, dávať pozor na deti. Ženy sú pod dvojakou záťažou to je nespravodlivé. Musíme sa postarať o to, aby sme zabezpečili skutočnú zlúčiteľnosť práce doma a práce profesionálnej. Musíme umožniť aj konzervatívne modely starostlivosti o deti a organizácie rodín. Musíme e, umožniť aj tieto, pretože veľká časť starostlivosti o deti jednoducho sa deje v rodinách, doma. A e, teda ďakujem, že sa zohľadní aj toto. Tento návrh a aj ostatné návrhy sa sústredia na realizáciu, na e, prispôsobenie e, legislatívy. Toto e, tiež rozhoduje, pokiaľ ide o skutočnú implementáciu v praxi. Ďakujem, pani Kozlovská. A teraz má slovo pani komisárka, aby zareagovala na tieto mnohé otázky, ktoré zazneli. Máme 15 minút. To nebude ľahké, lebo zaznelo veľa inšpirujúcich myšlienok. Neberem ich iba ako otázky. Sú to návrhy, ktoré ma vždy obohatia a pomôžu mi v mojej práci. V prvom rade, čo povedala eh, pani Garcia Pérez, myslím, že zdieľame tú istú frustráciu, že tu nevidíme tie isté hmatateľné výsledky. Eh, spomenuli to aj ostatné rečníčky, ale myslím si, že musíme si vážiť do určitej miery aj samotný proces a vnímať ho ako eh, cieľ. My sme v Európe, a čelíme situácii v niektorých eh, členských eh, štátoch, ktoré eh, zdá sa spomalili. V niektorých členských štátoch sa oslavujú staré tradičné modely. Ja už som počula naozaj vážne politikov, ktorí povedali, že sa teší, že oni si uvedomujú, že ich miesto je v kuchyni. Ja som naozaj neočakávala niečo takéto od osoby, ktorá je zvolená a ktorý to aj pomerne jasne formuloval vo volebnej eh, kampani tieto myšlienky ehm, teda vo volebnej kampani živil a bol na základe nich zvolený. Eh, súvisí to s tým, čo povedala pani Šojdrová. EÚ by mala eh, sa silne zasadzovať za udržiavanie od na určitej úrovni Mali by sme sa zasadzovať v tejto súvislosti aj za e, rovnosť pohľadu, pretože v niektorých členských štátoch by sme mohli zaznamenať inak e, prekvapujúci vývoj, keď si spomeniem e, na tento protest v Polsku. Napríklad mňa svojho času kritizovali, že som nebola neutrálna, že som sa na znak solidarity obliekla do čierneho, keď som v ten deň prišla do eh, Európskeho parlamentu. Ako v tomto, v takejto otázke môžem byť eh, neutrálna? Som predsa žena a iba zhodom náhod som teda ako európska komisárka. A teda eh, vážme si tie výsledky, ktoré sme už docielili. Niekedy som tiež frustrovaná, že toho veľa nahovoríme a zdá sa, že tu nie sú veľké kroky. Minulý e, týždeň sme s ministrami diskutovali o e, nerovnakých platoch pre mužov a ženy. E, stále sa opakuje, áno, je tu problém, ale chýbajú tu návrhy riešení, nie sú ešte také viditeľné. Takže hmatateľné výsledky, takými to samozrejme sú e, legislatíva, súhlasím. E, s poslednou ročníčkou, že implementácia je tu naozaj vitálne dôležitá. A vymáhanie týchto zákonov. Investujeme prostriedky do kampaní, podporujeme organizácie občianskej spoločnosti, pracujeme na toľkých e, frontoch. Takže e, snaha tu je, práca e, tu je aj keď sa môže zdať, že tu nie sú hmatateľné výsledky. A samozrejme, nemôžeme všetko inokturovať z vrchu ako komisia, ale aj spoločnosť si to musí e, želať. A pokiaľ ide o vidiecké oblasti alebo ženy e, v minoritných častiach spoločnosti, veľmi často počujem od žien, my jednoducho chceme, eh, aby sa nesiahlo na náš tradičný spôsob života. My si neželáme zmeny. Eh, oni eh, sa stiažujú, že majú ťažký život, že Eh, musia zvládať eh, ten multitasking, ktorého muži nie sú schopní. Ospravedlňujem sa mužom, ktorí sú tu prítomní. A štatistické čísla nám ukazujú, že tieto ženy majú ťažký život, ale oni si neželajú eh, zmeny v nich. To musíme si tiež uvedomiť, že sú tu časti spoločnosti, v rámci ktorých si ženy neželajú zmeny. Aj preto je ťažké niečo zmeniť v týchto segmentoch spoločnosti bude to určite ťažšie a dlhšie to bude trvať. Aby som bola konkrétnejšia, Áno, e, stiahli sme smernicu o materskej dovolenke so sľubom, že ju nahradíme niečím iným a tým je balíček o e, súlade pracovného rodinného života. Pani Garcia Pérez sa spýtala na situáciu na rade, tá je nasledovná. Chceme dosiahnuť všeobecný prístup 21. júna tohto roku. Pozrite sa, aká je bledá. Ona má túto tému na starosti. Ale ja si myslím, že to predsa len možné bude. ak aj komisia pristúpi k rozumnému kompromisu. E, ja sa na tom tiež zúčastňujem, chcem indikovať, že sme pripravení ku kompromisom ale k takým kompromisom, ktoré by nepodrili um, teda úmysel tejto smernice. Takže uh, chcú uh, to znížiť zo 4 na 2 mesiace. To nie je niečo, čo by sa mi páčilo, ak môžem indikovať pozíciu komisie. Niektoré členské štáty majú problém eh, s definíciou nemocenskej pretože ich eh, systémy sociálneho zabezpečenia nepracujú s takýmto systémom platieb, oni majú odlišné systémy. Takže toto je tá citlivá vec na tomto návrhu, že nejakým eh, spôsobom tu vstupujeme do jedinečných systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov, ktoré veci jednoducho riešia odlišne. Musíme teda nájsť určité kompromisy, nájsť znenie, ktoré by E, vlastne stáli e, za e, tou základnou myšlienkou, aby sme finančne podporovali rodičov, ale zároveň, aby členské štáty Eh, si tu mohli eh, zachovať svoje prístupy. Niektorým a členským všetom sa nepáči 12 ehm, rokov eh, veku dieťaťa. Za toto lobujú združenia malých a stredných podnikateľov. Oni povedia, ak štáty to ponechajú na nás, aby sme za to platili, tak nás to zničí. Spôsobí nám to veľké eh, operatívne ťažkosti z mnohých dôvodov. Nemám teraz to času na to, aby som ich popisovala. Takže vidíme tu eh, priestor pre dobré, rozumné kompromisy a realistickým dátumom sa nám tu pre všeobecný prístup javí jún. Ja by som bola rada, keby sa to do konca môjho mandátu prijalo pretože samozrejme som presvedčená, že tento set legislatívnych a nelegislatívnych opatrení môže priniesť výsledky. A opäť, keď diskutujeme s ministrami o rozdieloch v e, príjmoch, hovoria hlavne o ustanoveniach v tomto balíčku. A teda zbrtlo sa to na prostriedky EÚ. Ja som napísala list ministrom zodpovedným za sociálne e, služby, že by mali e, alokovať prostriedky EÚ a využiť ich na vybudovanie služieb, ktoré by boli k dispozícii pre pracujúcich rodičov a pre e, matky, e, samoživiteľky, pretože v ich prípade naozaj hovoríme o fenoméne chudoby. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa na tento fenomén sústredili, aby sme naozaj zabezpečili ich e, prežitie. Ospravedlňujem sa, že som takto patetická. Pokiaľ ide o istambulský dohovor, toto nie je jednoduchá záležitosť, pretože ako EÚ sme tu chceli mať čo najširšie e, kompromisy, e, kompetencie, pardon, ale týka sa to EÚ e a teda kompetencií, ktoré nám dávajú zmluvy o fungovaní EÚ. Sú tu závažné problémy vo viacerých členských štátoch. Ešte stále 11 členských štátov neratifikovalo dohovor v určitých členských štátoch e, je tu indikácia, že sa to sklzlo do ideologickej diskusie. Ja tomu nerozumiem, pretože tu ide o zdravie a životy žien a e, dievčat, čo je také ideologické na zdraví, ale boli by ste prekvapení, aké argumenty niekedy počúvam. E, mytológia, že tu zadnými dvierkami zavádzame e, tretie e, pohlavie, tretí rod, alebo že diktujeme sexuálne vzdelávanie e, na školách. Takýto typ argumentov tu zaznievanie nie je to tam. Takže sú tu tri problémy. Jazykový, že v niektorých jazykoch nemáme dve rôzne slova pre to, čo sa po anglicky nazýva sex a gender rod, pohlavie, toto tiež e, má vplyv. Potom e, sú tu teda určité problémy v prekladoch. E, nesprávne preklady istambulského dohovoru by mohli vytvárať priestor pre nesprávne interpretácie. Preto sme prijali všetky potrebné kroky na to, aby sme to skorigovali. No a tretia vec, úmysel nami e, zinterpretácia, dezinterpretácia na základe ideológie a e, obhajovanie tradície rodiny. Ja vždy sa budem silno zasadzovať za rodinu, ale využiť, e, využívať tu pojem tradícia, keď ide o obhajobu rodiny, Eh, obhajovať eh, eh, rodinu, kde ženy a dievčatá sú byté, no tak to sa potom nachádzame niekde inde v tomto. Ja sa budem snažiť moje legislatívne sa, sa naozaj osobne zasadzovať e, v tejto veci. Budem cestovať do týchto členských štátov vysvetľovať. Ak by ste mi v tomto mohli pomôcť, prosím, pomôžte. Ja vám poviem, v ktorých e, štátoch máme určité pochybnosti. Ide o Bulharsko, Slovensko, Lotyšsko a Chorvátsko momentálne ale očakávam horúce diskusie aj v mojej krajine, takže pani Šojdrová, eh, tu eh, vyzývame, jej pomoc bude vítaná. Takže ja musím povedať, že som neočakávala takéto diskusie. Dúfala som, že istambulský dohovor bude eh, vnímaný ako, ako to, čím je, že je to užitočný kus legislatívy, ktorý prináša efektívne nástroje pre boj proti násiliu ale eh, žiaľ tam nie sme. Pani Juta, budem sa zaoberať týmito prípadmi, samozrejme. Nemôžem eh, to redukovať na tieto konkrétne prípady, ale samozrejme budem sa zaoberať eh, reakciou konkrétnych orgánov, ktorých sa to týka. Viete, že úlohou komisie okrem iného je e, stanovať legislatívu, takže ja mám legitímny záujem. Budem sa snažiť spýtať, ako e, sa e, aplikovala smernica o právach migrantov a takisto tu máme pravidlá týkajúce sa zaobchádzania e, s e, zraniteľnými ľuďmi a keď hovoríme o tehotných ženách, tak tie bez pochyby do tejto kategórie spadajú. Máme osobitné pravidlá pre tieto skupiny e, ľudí v našej legislatíve pre azyl a migráciu, takže je tam set konkrétnych podmienok, ktoré sa musia pre týchto ľudí zabezpečiť. Takže budem sa týmito prípadmi zaoberať a nemôžem e, slúbiť, že niečo zmením, ale budem tomu venovať viac pozornosti. A samozrejme sú to tragické prípady, majú precedenčný charakter, môžem ich použiť ako príklady v diskusiách s príslušnými členskými štátmi, že toto sú tie príklady, e, prípady, ku ktorým by nemalo opätovne dochádzať. Násilie voči ženám, takýto rok sme tu mali minulý rok, rok venovaný určitému súboru krokov, mali sme tu kampaň, viedli sme kolokvia, ešte stále financujeme 30 projektov v členských štátoch, kde projekty pochádzajú z viacerých e, oblastí, týkajúcich sa hlavne mužov, mladých, e, chlapcov. V Taliansku napríklad jeden projekt týkajúci sa športových e, klubov. E, mali sme projekt s festivalom Berlína, ale niektorí filmári teraz e, práve pracujú na konkrétnych filmoch, takže tu široké spektrum toho, čo sme minulý rok urobili. Mnohí z vás si želali takýto rok venovaný boju proti násiliu voči ženám. Urobili sme to, ale musíme v tomto pokračovať v tejto intenzívnej práci, pretože tento fenomén odstranený nebol a musíme investovať viac e, prostriedkov aj e, do toho, aby sme pomohli, aby sa zrealizovali praktické veci. Nemáme e, dosť vlastne ubytovacích možností, útulkov. Toto je v mnohých členských štátoch. Finančná otázka, chceme viac takýto vývoj podporiť a toto je tiež e, pre mňa úloha, pokiaľ ide o viazačný finančný rámec. Teraz sa e, práve plánuje, čo po roku 2021. A ak sa nám nepodarí e, zjednodušiť túto politiku, popísať, ktoré konkrétne politiky sa majú financovať. Nebudeme tu mať dostatok prostriedkov v tejto oblasti v budúcich 7 rokoch a vy v tomto práve môžete pomôcť, takže som otvorená aj vašim návrhom, kde vidíte potrebu financovania. Zaberieme sa samozrejme aj otázkou soft financing, eh, prostriedky, ktoré môžu priamo tiec nášho programu eh, pre spravodlivosť, aj Európsky sociálny eh, fond v členských štátoch sa môže už aj teraz využívať na takéto dobré veci, ale aj v budúcom rozpočte budú tu užitočné prostriedky pre naše ciele. A tiež hovoríme o investičných e, prostriedkoch napríklad e, pre útulky a e, zariadenia sociálnej starostlivosti. Pani Juta, legislatíva je dobrá, implementácia chýba. Áno, súhlasím. Musíme tlačiť aj na túto oblasť. Pani Šojdrová, Áno, ako som povedala predtým, EU by mala plniť úlohu, že bude vlastne niesť túto vlajku vysoko, nemala by e, e, slabo obhajovať tieto hodnoty. Je to veľký problém z môjho pohľadu. Mali by sme sa teda silne e, zastávať rovnoprávnosti Ehm, dlžíme to našim spoločnostiam. Vyžaduje si to samozrejme tú sendvičovú kooperáciu. Máme tu politickú úlohu, ale máme tu aj e, spoločnosť a sú tu aj pohyby z dola nahor. Napríklad ako e, komisárka pre spravodlivosť môžu mať určité pochybnosti, či ľudia, ktorí boli obvinení e, z porušení, či sa mohli brániť takže musím sa na to pozerať aj e, z druhej e, strany. a Napríklad ľudia v Madride či vo Varšave. Um, to znamená, že spoločnosť tu hovorí, že niektoré veci nefungujú a že treba to zmeniť. Ja teraz nevyzývam ľudí, aby išli do ulic, ale myslím, že to je uh, to pekné na otvorených demokratických spoločnostiach. Keď hovoríme o otvorených demokratických spoločnostiach, kampane. Možno viete, že teraz eh, hm, sa dosť zaoberám týmto facebookovým škandálom. Niečo vážne sa stalo. Niektoré eh, firmy zbierajú vaše údaje, vytvoria váš profil a dajú vás do určitej škatulky, vychádzajú z určitého algoritmu a manipulujú uh, vaše e, e, volebné preferencie, e, vaše rozhodovanie vo voľbách. Zdá sa, že to možno nebude také relevantné vo vzťahu k tomu, o čom tu dnes hovoríme, ale verte mi, že to s tým veľmi súvisí, pretože v budúcnosti by mohlo sa stať, že zastancovia tzv. starých tradícií budú stále viac vyhrávať vo voľbách a ja si myslím, že musíme byť opatrní, pokiaľ ide o ochranu našich základných hodnôt, nie len pokiaľ ide o volebnú, slobodu voliť a slobodu individua jednotlivca na slobodné rozhodnutia, ale aj pokiaľ ide o rovnosť spoločnosti, pokiaľ ide o nediskrimináciu a ostatné otázky. Ja si myslím, že to je veľmi vážne. Preto to musíme preskúmavať nielen z pohľadu ochrany údajov. To by bolo príliš jednoduché a máme pravidlá, ktorých sa musíme držať. Máme tu aj sankcie. Ja si myslím, že to je oveľa vážnejšie. Ja budem mať analýzu toho, aké to je vážne vo vzťahu k dopadom na demokratické procesy v našej spoločnosti a špecificky preskúmam otázku tej diskriminácie, pretože si myslím, že si to vyžaduje určité kroky z našej strany. Je to spojené aj s otázkou žien v digitálnej ére. Viacerí z vás na to poukázali. Sľubujem vám, že bude Sľubila som vám, že budem systematicky postupovať, ale ako vidíte, nedarí sa mi to. Teraz sa vrátim k tomu, čo podala pani Šojdrova. Áno, práca s údajmi je dôležitá na to, aby sme zaznamenali benchmarking a výmenu overených postupov. To je veľmi dôležité, ale chcela by som reagovať aj na údaj nového eurobarometru. Máme teda nové údaje, pokiaľ ide o vnímanie násilia na ženách v niektorých členských štátoch, takisto pokiaľ ide o to, že ako sme tolerantní. Vidíme tu zaujímavé korelácie na úrovni korelácie a na druhej strane percepcie toho násilia. Takže máme takisto údaje, pokiaľ ide o gender pay gap a teda aj pokiaľ ide o tému žien vo vedúcich pozíciách. Pokiaľ ide o pani Delanovu, Ďakujem pekne za vašu otázku, ako môžete teda pomôcť, pokiaľ ide o work-life balance a pristambulský dohovor. Kde ste? Áno, už vás vidím, ďakujem. Apelujem tu na vás všetkých. Viete veľmi dobre, že tu máme problémy. Ak by ste chceli mať viac informácií o tom, ako váš štát pristupuje k otázke work-life balance, môžeme vám samozrejme dať k dispozícii informácie. Ďakujem už vopred za vašu podporu. Pokiaľ ide o pani Ward, eh, ja viem, že otázka rom, rímsk, rómskych žien, tieto sú postihnuté dvojnásobne. My sa snažíme pomôcť prostredníctvom aj európskych financí. Máme napríklad projekt, ktorý sa nazýva Spoločný program, Joint Program je to spoločný program Rady Európy a Európskej komisie na to, aby ženy Rómky mali prístup k spravodlivosti. Doposiaľ to bolo implementované v piatich Čatoburovsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko a sú tu viaceré projekty, ktoré prebiehajú v členských štátoch, kde máme väčšiu koncentráciu Róm, Rómov. Viacerí z, nich sa, viaceré z nich sa teda sústredia práve na ženy Rómky a ja si myslím, že tieto projekty by mali priniesť väčší dopad nie len pre tieto eh, ženy Rómky, ale aj pre deti, pretože vlastne máme tu problém z otázky vzdelávania detí Rómov, takže tu apelujeme hlavne na ženy Rómky, aby sa zabezpečila lepšia budúcnosť pre deti. A ja mám skutočne veľa dobrých príkladov, dobrých projektov v štátoch, ktoré pomáhajú ženám Rómkam v Bulharsku napríklad som videla dobrý projekt, kde sa zvyšuje prístup žien Rómok napríklad k zdravotníckým službám. Mohla by som byť oveľa eh, konkrétnejšia, ale nemáme veľa času. Pokiaľ ide o PG, pani Záborská, ďakujem veľmi pekne za vašu inšpiráciu ohľadne konferencii. Áno, máte pravdu žiadne sankcie, žiadne kroky. Takže teraz preskúmávame práve tú smernicu o ohľadne e, genderovej rovnosti, pretože sú tu není žiadne sankcie. A ja si myslím, že by bolo správne, ak by sme hodnotili, zhodnotili to, že či treba tu navrhnúť možno nejaké zacielené pozmenujúce návrhy, ktoré by možno mohli zaviesť dve veci, teda sankcie plus záväzok transparentnosti. Povinnosť transparentnosti, pretože my odporúčame transparentnosť firmám a viete, že to je soft law, takže to odporúčanie sa dostalo tam iba polovične a tie výsledky neboli veľmi slubné, ale momentálne to preskúmávame a nepodarí sa mi v rámci tohto mandátu navrhnúť potrebnú legislatívu, ale urobili sme všetku analytickú prácu tak, aby môj následovník mohol nadviazať eh, v tom, čo som urobila. Čo teda môžeme urobiť, je to, aby tie odporúčania pre členské štáty viedli k tomu, aby sa zvýšili štandardy, pokiaľ ide o orgány v rovnosti, pretože v niektorých členských štátoch, ak ste napríklad žena a trpíte tým, že vás pl- menia, pl- platia menej, že zistíte, že kolegovia zarábajú viac a nemáte možnosť ísť eh, na súd, tak by tam mal byť niekto, kto vám pomôže. Ale v niektorých členských štátoch jednoducho ste úplne bez pomoci. A ja si myslím, že úloha takýchto orgánov, ktoré pomáhajú v otázke rovnosti, je dôležitá. Preto by som chcela navrhnúť, aby tieto orgány rovnosti boli autorizované na to, aby reprezentovali ľudí, ženy práve v týchto súdnych procesoch. Myslím, že by to mohla byť dobrá vec. Práve tieto orgány očakávajú, aby tieto vyššie štandardy boli pretlačené zo strany Európskej únie a urobíme to budúci mesiac. Táto štandardizácia sa vlastne e, predniesie budúci mesiac, ale je to ešte raz, ako poviem, soft law a robíme v tejto oblasti predovšetkým analytickú prácu, aby sme potom mohli hard law predstaviť. Pokiaľ ide o PG rozdiely v platoch, to je otázka segregovaných pracovných ponúk, častokrát ženy a dievčatá nie sú prítomné, pokiaľ ide o dobre platené joby. To je jednoducho beh na dlhé trate. Momentálne to vyzerá tak, že zhruba 20 zamestnancov sú ženy tých vysokých pozíciách, ale keď sa pozriete, aké pozície robia, tak treba povedať, že väčšinou sú to nižšie pozície, nie rozhodujúce pozície. A je teda iba dobré, že komisia predložila túto agendu zručnosti, ktorá pokrýva túto potrebu reprogramovať preferencie v oblasti štúdia u dievčat na to, aby išli smerom k technologickým oblastiam a odvetviam. A už teda, keď hovoríme v rámci reakcie na to, čo povedala pani Zóna, keď hovoríme teda o digitálnych verejných kampaniach, ja som spomenula ten facebookový škandál, je veľmi dôležité si uvedomiť, že niečo našu spoločnosť vždy pohne, niečo také neviditeľné, mali by sme vedieť, čo to je. Zároveň je takisto dôležité proaktívne proaktívne reagovať v rámci tých kampaní a opatrení. My nevidíme dosť žien v rámci digitálneho priemyslu, nevidíme takisto dosť žien v rámci médií, nevidíme takisto ženy v prácach, v zamestnaniach, ktoré majú vplyv na verejnú mienku. To je jednoducho realita. A ja si myslím, že je tu pred nami ešte veľa práce. digitálna revolúcia a umelá inteligencia, to má byť príležitosťou, ktorú treba využiť v prospech žien. Ak sa tomu nebudeme venovať, tak vytvoríme ešte väčšie rozdiely. Bude to jednoducho veľké zlyhanie na neprospech žien, v neprospech žien, v neprospech tých, ktorí už sú postihnutí nejakým handicapom, dosť sa mi ťažko hovorí, že ženy a handicapovaní sú v jednej skupine, ale môže sa to stať. Ak túto príležitosť premeškáme, ak nevyužijeme tú možnosť, aby sme z toho vyťažili, pokiaľ ide o umelú inteligenciu a digitalizáciu, tak sa to môže stať. A takisto na tom budeme musieť pracovať na všetkých týchto možných mysliteľných úrovniach. Pokiaľ ide o štatút žien v vidieckých oblastiach, o tom som hovoril, ďakujem pekne za to inšpiráciu. Mala by som navštíviť výbor regiónov čoskoro, aby som vysvetlila tú našu paradigmu a našu politiku, pokiaľ ide o genderovú politiku. A ako som uviedla, musíme sa sústrediť hlavne na nový rozpočet, na to, aby sme nepremeškali tú príležitosť zoštihliť alebo zmainstreamovať, sprioritizovať naše veci v novom rozpočte. Pokiaľ ide o rovnosť v príspekoch, o tom sa musím, o tom sa musím E, nad tým sa musím zamyslieť, pretože viete, že to je jednoducho pre členské štáty neakceptovateľné. Niektoré z vecí tu už boli pokryté zo strany pani Kozlovič. Ďakujem, že ste spomenuli ten problém s part-timeom, čiastkovým úväzkom, pretože to vidíme vo všetkých štatistických otázkach. Keď sa dostanú ženy do pozícií a chcú pracovať menej, tak sú častokrát iba menej platené, ale musia zvládnuť prácu ako v plnom úväzku Možno som vám už to povedala, ja som robila napríklad analýzu percentuálneho vyjadrenia zamestnaných žien a problémom, ktorý nazývame pay gap, to znamená, čím viac robíte, tým väčší je ten rozdiel v plate. A to sa týka aj čiastkových úväzkov. Nie je to tak vo všetkých členských štátoch, ale v niektorých áno. A niečo je na tom veľmi nezdravé preto práve v rámci work-life balance sme nechceli tak veľmi zdôrazňovať otázku častkového úväzku, skôr sme sústredili na moderné formy práce a tu znovu a napríklad umelá inteligencia je kľúčová, pretože zmení naše pracovné modely. A musíme byť pripravení, nesmieme premeškať túto príležitosť. Pani predsednička už je nervózna, ja to vidím. A ja sa teším, že som sa dostala na koniec mojich reakcií, takže veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much. Thank you. Ďakujem pekne a ja vám. Thank you, Commissioner Jurova, for our cooperation, good cooperation. You, you, you... Ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu. Vy ste reagovali na viaceré otázky veľmi dobre a myslím, že sú tu ešte ďalšie témy, ktoré máme na programe takže sa im musíme venovať. Uh, Ďakujem vám pekne. V budúcnosti sa určite stretneme, lebo je veľa eh, tém, pri ktorých eh, spolupracujeme. Dear colleagues, point eight on the agenda, work-life Kolegovia, bod 8, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov. Preskúmanie návrhu stanoviska. Slovo by som chcela dať pani spravodajkyni Agnieške Kozlovskej-Rajevič. Nech sa páči. Šanovní pánstvo. E, Ďakujem za slovo. Dámy a páni, rada by som začala nasledovným. Ten balík o vyváženosti práce a súkromia nenahrádza iné aspekty legislatívy alebo legislatívne nástroje, napríklad e, o materstve, ale toto je navyše popri tom. Napríklad, e, keď hovoríme o materských dovolenkách alebo rodičovských dovolenkách, to je niečo okrem tohoto. A samozrejme, toto je tiež veľmi významná téma. Takže potrebujeme podporovať e, kvalitné pôsobenie mužov aj žien na pracovnom trhu a musíme podporovať rovnoprávnosť a rovnaké postavenie aj z hľadiska príjmov a odmien, ale a, je dôležité, aby sme dokázali podporiť a stimulovať mužov, aby sa tiež uchádzali o materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku. Isté, že je to dlhodobá investícia, nielen niečo, čo má vylepšiť finančnú nezávislosť žien a ich postavenie na pracovnom trhu, ale ide aj celkovo o vylepšenie hospodárskej situácie žien a určite to prinesie svoje výsledky. Návrh samozrejme má niečo dočinenia aj s právami otca alebo otcov, aj oni potrebujú viac práv a viac príležitostí na to, aby sa zapojili do rodinného života. A to súvisí s rodičovskou dovolenkou pre otca, alebo otcov teda. Potom je tu ešte otázka práv jednotlivca na rodičovskú dovolenku, už jem povedzme 4 mesiace, ale aj pre mužov by to boli 4 mesiace, bez toho, že by to bolo prenosné alebo prenositeľné. A preto by bolo dobré, aby sme dokázali mužov stimulovať k tomu, aby využívali tento legislatívny nástroj. Potom je tu ešte ďalšia veľmi dôležitá vec keď e, príde reč na pozmeňujúce návrhy, musíme naozaj zabezpečiť, aby sme nezachádzali príliš ďaleko. Iste si spomínate na skúsenosti so smernicou o materskej dovolenke. Určite e, máme záujem vylepšiť návrh komisie a chceme zaistiť, že pôjde o niečo, čo e, bude vyhovovať aj legislatívnej situácii v jednotlivých členských štátoch a má to vytvoriť priestor pre rokovanie, respektíve rokovania. A teda tieto faktory, ktoré som spomínala, neprenosnosť a náležité odmeny a príjmy, súvislosti s rodičovskou dovolenkou. Toto je veľmi dôležité napríklad aj v malých a stredných podnikov, podnikoch. Pretože často treba veľmi malé podniky zamestnávajú väčšinou ženy. A potom v takýchto podnikoch sú ženy v značnej nevýhode oproti veľkým podnikom, kde majú ženy lepšie možnosti. Takže treba vrať ohľad aj na malé a stredné podniky v tomto zmysle, kde teda, ako vravím, je situácia žien dosť odlišná a v súvislosti s pracovným právom v členských štátoch E, musíme na, myslieť aj na to, aby sme nespôsobili prílišnú záťaž a nepoškodili malé a stredné podniky. Takže prosím, predkladajte pozmeňujúce návrhy. Chceme posilniť, posilniť tie aspekty, na ktoré som práve poukázala. Ak chceme dosiahnuť ten cieľ, teda rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami a chceme prispieť k lepšej integrácii žien na pracovnom trhu a chceme prispieť k tomu, aby aj otcovia sa viac zapájali do výchovy svojich detí. A potom, pokiaľ ide o opatrovateľov, tak to už je aj troška iné. Ďakujem pekne. Ja takisto som tieňavou spravodajkyňou k tejto téme. Chcela by som sa teda poďakovať pani Kozlovskej za jej návrh stanoviska. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý základ pre našu ďalšiu prácu. Prečo? Pretože je veľmi dôležité, to, čo aj povedala pani komisárka Jourová, že počas tejto legislatívy vlastne budeme ešte definitívne rozhadovať napríklad o vyváženosti súkromného a pracovného života. To bude výsledok, ktorý bude veľmi dôležitý našej spoločnej práce, spolupráci s radou a komisiou a bude treba, aby sme sa E, ujednotili aj na, to, na tom, aby, pokiaľ ide o netransferovateľnosť dovolenky rodičovskej, je dôležité, aby otec aj mama mohli na rovnakom základe participovať na tomto procese. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť nejakú zhodu v tejto otázke, tak to nebude dobré. Ak áno, tak to bude dobré. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na ďalšiu skutočnosť. Sú tu rodiny, ktoré sú rodinami, jednorodičovské, alebo je tam teda iba jeden rodič, ktorý sa stará o dieťa. Nejde o rozvedené e, rodiny. Pretože existujú rodiny, kde sú v podstate de facto iba rodičia samoživiteľia, a my musíme počítať aj s výnimkami, pokiaľ ide o toto. Ďalej odplácanie odmena. Platy. Musíme nájsť stanovisko spoločné, pokiaľ ide o túto tému. Náš výbor by mal teda požadovať, aby všetky typy dovoleniek boli preplácané. Napríklad komisia navrhuje, aby všetky dovolenky, ktoré majú charakter rodičovskej dovolenky, boli na základe napríklad dovolenky v chorobe preplácané. Ale my by sme mali nájsť určitý kompromis v tejto otázke, pretože pokiaľ ide o preplácanie e, marotky, tak to je úplne iné. Štáty majú rozdielne sadzby, pokiaľ ide o preplácanie rodičovských dovoleniek a marotky, takže to sú dve odlišné veci. Napríklad e, musíme hovoriť o úrovni napríklad 85% alebo 75%, ale takisto aj pokiaľ ide o pokiaľ ide o dĺžku e, časovú, v akej musia rodičia požiadať o takúto rodičovskú dovolenku. Ja e, súhlasím s tým, že takéto niečo je užitočné pre zamestnávateľa, ale takisto sa musíme zamyslieť aj nad tým, že či napríklad je to vôbec možné, pretože sú tu napríklad choroby, s ktorými sa nedá počítať. To je taká vyššia moc, ak to tak môžem povedať. A je možné, že tu môžu byť viaceré problémy, napríklad pokiaľ ide o toto predbežné oznámenie eh, voči zamestnávateľovi. A takisto ďalšie veci. Smernica napríklad počíta s tým, že treba napríklad v podniku pracovať jeden rok na to, aby vznikol nárok na, na vyplácanie týchto dávok ako vieme, môže sa to komplikovať. Ide tu skôr o takú, taký kumulačný efekt. Ďalej, právo na dovolenky v rámci malých podnikov a mikropodnikov. Ja si uvedomujem, že tu môžu byť určité ťažkosti, pokiaľ ide o mikropodniky, pokiaľ ide o ich zorganizovanie sa, pokiaľ ide o poskytovanie takéhoto typu dovoleniek, ale treba povedať, že malé podniky v tejto otázke v podstate nemajú problém na to, aby sa zorganizovali v týchto otázkach, keď niekto žiada o dovolenku. A takisto tu je právo, aby zamestnávateľ mohol oddialiť dovolenku rodičovskú. Treba urobiť všetko preto, aby úloha zamestnávateľa v tejto oblasti bola do istej miery znižená, pretože nemôže sa v tejto veci dosiahnuť taká situácia, že by zamestnanec bol závislý od zamestnávateľa. Musíme tu nájsť spoločné stanovisko. To je to, čo som chcela povedať a teraz dám slovo ostatným spravodajcom. Slovo pani Besera. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ak mi dovolíte, chcem poďakovať e, pre všetkým pani Kozlovskej za jej prácu. Skutočne je to veľmi detálne a precízne vypracovaná správa. Môžem povedať len to, že vítam to, čo vypracovala. A v podstate e, je tu vyjadrenie našich názorov a celý tento materiál môže slúžiť aj veľmi mm, dobrý technický materiál. Dovolte mi ale zamerať sa aj na toto. O čo ide? Aký je náš cieľ? kam sa dostaneme z hľadiska práce nášho výboru a nakoniec smernica to určuje tiež celkom jasne. Ide o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Zabezpečiť prístup a proste zabezpečiť to, aby na trhu práce bol rovnaký prístup pre mužov aj pre ženy. A si je to politická aj filozofická otázka, ako teda pristúpiť efektívnym spôsobom, aby práve tu, v tomto parlamente, e, sme vytvorili taký právny nástroj, ktorý bude veľmi užitočný aj z hľadiska materstva a materskej dovolenky. Aj keď sa e, tu hovorilo o tom, že toto by sme mohli stiahnuť a prísť niečím novým, ale nakoniec tá a táto smernica platí už vlastne dosť dlho, od čias, kedy sa narodil môj syn, teda 25 rokov. A celé roky to bolo zastrčené kde v šuflíku a teraz to oživujeme túto tému. Takže parlament sa rozhodol akceptovať určitý kompromis navrhovaný zo strany komisie, ale teraz sa nachádzame v situácii, že Mm, komisia tvrdí, že netreba prinášať žiaden návrh zo strany parlamentu. Ale problém nespočíva v tom, že by sme potrebovali nejakú novú legislatívu v tomto smere, ale problém je s implementáciou existujúcej legislatívy. Ale teraz zažívame významný rok a máme mnoho vo svojich rukách nastáva veľký pohyb celkovo vo svete z hľadiska rodovej rovnosti. A teda čo urobíme? V podstate ide o to, že len trošku legislatívy budeme venovať e, čiastkovým témam, je treba, aby sa povolilo rodičom, teda matke alebo otcovi, e, starať sa o deti, keď sa tam potom hovorí o veku do 8, do 12 rokov a tak ďalej. Takže hovoríme o tom, že aspekt materskej dôlenky je niečo, čo súvisí so zdravotným stavom ženy. A že samozrejme žena sa potrebuje aj fyzicky dostať e, zase do, do plnej pohody a musí byť fit po určitom čase, ale trh práce nakoniec potrebuje podmienky, aby teda nedochádzalo e, ku znevýhodňovaniu žien kvôli materskej. Ale tam nejde o to, že e, žena, pokiaľ je na matersku, že by bola chorá, predsa. To nie je nejaký výpadok za to, že by bola chorá. Je to predsa úplne normálna súťaž života. Je to v podstate povolanie prijať nového člena rodiny. A my to vnímame tak, že aj toto by malo byť odmeňované. Môžeme sa povedzme, venovať diskusii o tom, že koľko by mal predstavovať ten objem odmeny, ale Ide o to, aby sme nestratili túto príležitosť. Teraz je taký správny čas práve tento problém prejednať. Umožníme teda eh, umožníme inštitúciám, aby zabezpečili voľný prístup žien na pracovný trh, aby tam neboli v tomto prekážky. Ale či už to nazveme povolením pre eh, Eh, matky alebo povolenie pre otcov. Ináč sa to síce vyjadruje v španielčine, ináč v angličtine, ale dôležité je, aby sme ten význam dokázali náležite prezentovať. Dôležité, aby sme taktiež dokázali transformovať pracovný trh tak, aby aj tie rozdiely, ktoré existujú, napríklad rozdiely v platoch, aj vo vzťahu eh, ku neistému zamestnaniu. Aby toto všetko sa zohľadnilo a ide o to, aby sme dosiahli nejaký pokrok. A na záver, samozrejme, chcem poďakovať pani Kozovskej, chcem povedať aj vyjadriť uznanie za vypracovanie tohto materiálu a chcem pripomenúť taktiež, že aké pozmeňujúce návrhy politického rázu do toho zapracujeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi Ernestovi Urtasunovi. Ďakujem za slovo a tiež budem hovoriť po španielsky. Myslím, že aj zloženie takto výboru e, by nasvedčovalo tomu, že sa zájde ešte troška ďalej týchto požiadavkách aj z hľadiska pozmeňujúcich návrhov. A pokiaľ ide už e, kolegyňa Beserra, tak tiež e, môžeme povedať, že príslušná smernica o týchto materských dovolenkách e, nezachádza dosť ďaleko. Určite, keď sa vypracováva legislatúra na európskej úrovni, je potrebné poznať aj situáciu v jednotlivých členských štátoch. A určite treba aj naďalej rokovať aj s radou, aj keď niekedy to vyzerá skôr na boj. Ale ide tu aj o európsky sociálny pilier a na tom nám záleží. Dúfame, že sa nám podarí urobiť nejaký pokrok a toto by mohol byť významný krok vpred. Je tu aj aspekt toho, že keď chceme byť zlomyselní aj voči e, komisii, tak vieme, že e, sú rôzne tie časové obdobia, na ktoré jednotlivé štáty, členské štáty sú ochotné poskytovať takúto materskú dovolenku, niekde sú to 3 mesiace, 4 a tak ďalej. A sú niektoré členské štáty, ktoré chcú odňať ten charakter neprednostnosti rodičovskej dovolenky. Ale myslím, že práve musíme my ako parlament zaujať veľmi pevné stanovisko a ide o to, aby ten návrh, ktorý je tu zo strany komisie, aby nebol oslabený, tak povedzte, rozriedený, aby nebol naozaj takým, že stratí svoj charakter. Ide aj o to, aby aj viac mužov prevzalo na seba svoje rodičovské povinnosti. A, a dôležité je teda, aby aj muži mali možnosť vyberať si rodičovskú dovolenku. A zatiaľ sa to obmedzuje na 10 dní. Ale bolo by dobre, keby to bolo zavedené aj ako povinnosť, ako povinná možnosť. A to, čo navrhuje komisia, by sme mali využiť e, aspoň do tej na úrovni toho, čo sa hovorí po anglicky sick leave, teda nemocenské. Aspoň tá nemocenská dávka by sa mala poskytnúť. A e, v tomto existujú rozdiel medzi členskými štátmi a tak tu existuje určitá diskriminácia, bohužiaľ. A v tomto, keď hovoríme o, o tom, že sa zavedie e, táto dávka rodičovskej dovolenky, tak by to malo byť potom rovnaké. A ako už som povedal, bolo by dobré zaviesť to ako povinnú dávku v smernici sa hovorí o platbe, ktorá zodpovedá tomu, čo sa v angličtine nazýva sick leave, teda nemocenská dávka. Ale keď chceme urobiť veľký pokrok a necháme proste bokom to, čo je ponímané ako materská a príspevky materskej dovolenky, tak to proste nemôžeme len tak nechať po trialógoch by sme vlastne mali pristúpiť k okamžite k reforme, aby sa zabránilo tomu, že tu ostane nerovnováha. E, ak musíme sa snažiť o to, aby to vyšlo, aby to dopadlo úspešne. Je to dosť ambiciózny postoj z našej strany v parlamente je ambicioznejší než postoj Európskej komisie. Naozaj je to ambiciózny balík. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má pani Kuneva. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som taktiež chcela poďakovať Agneške Kozlovskej za prácu, ktorú vykonala Prvnež sa vyjadrím k pozmeňujúcim návrhom. Chcem povedať, že súhlasím so všetkým, čo povedala pani Veserra o tom, čo je tu politicky v hre. Aj v minulosti som už zaujala podobné stanovisko a nemôžeme len tak spomenúť túto vec a za každým, keď ju nadnesieme, to tom príde niekto z kolegov, aby nám a potom začal rozprávať o tom, že toto je príliš ambiciozne a nevolili by sme tak vysoko mieriť. A že parlament je tu e, nie je len preto, aby vyjadroval také názory, ktoré sa rade páčia. My sme tu preto, aby sme vyjadrali názory občanov a tých chcú zmenu. Takže Európska levica určite chce kročiť vpred s týmito zmenami. A súhlasím s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré pani spravodajkyňa predložila. Súhlasím aj s duchom samotného materiálu, aj taktiež s tým prístupom. Treba z pozmeňujúci návrh 1, tam hovorí pani spravodajkyňa o potrebe kvalitnej infraštruktúry, pokiaľ ide o starostlivosť o e, <clears throat> deti a nezaopatrené osoby. Potom právo na otcovskú dovolenku, alebo rodičovskú dovolenku, teda tá by mala byť tiež e, k dispozícii pre otcov, ktorí treba zadoptujú deti. Ďalej, pozme si návrh 27. Tam sa hovorí o tom, že e, tam bude klauzula neregresnosti Čiže e, tam sa aspoň zavadzajú tie minimálne štandardy na úrovni EÚ. A povedzme, tam, kde bude viac práv než v iných krajinách, tak to by malo byť taktiež rešpektované z hľadiska neregresnosti. Okrem toho sú tu aj e, veci, ktoré v ňu vyvolávajú určité obavy. Som za to, aby sa vybavovali, teda vytvárali zariadenia, ktoré budú poskytovať lepšiu, kvalitnejšiu starostlivosť, ale nejde o to, aby pracovný čas rodičov bol kvôli tomu viac flexibilný, alebo aby museli pracovať dlhšie hodiny, pracovný čas, ale e, počula som aj také názory zo strany zamestnávateľov, že a nakoniec mám pocit, že takto to oni budú interpretovať, takto si to budú vykladať. E, ak rodič nechá svoje dieťa v takejto ustanovizni, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa, aj v hodinách, ktoré sa pokladajú za viac než len odôvodnené, tak potom, ja povedzme, na základe toho môže zostať teda rodič aj hodinu, dve dlhšie v robote. Takže potom sa hovorí o tom, že pracovný čas môže byť e, flexibilnejší alebo dokonca dlhší. A to by bolo na úkor súkromného života zamestnanca. Sú tu aj iné pozmeňujúce návrhy, napríklad e, pozmeňujúce návrh číslo 2, ktorý hovorí o minimálnych požiadavkách na službu kde zamestnanec môže mať nárok na takúto rodičovskú dovolenku, alebo na e, číslo 3, a tam sa hovorí o vzťahu zamestnanca zamestnávateľa, tam, kde e, zamestnanec povie zamestnávateľovi, že využije svoj nárok a svoje právo na rodičovskú dovolenku. A keď sa použije význam reasonable period, teda odôvodné, rozumné obdobie, čo to je? Ako to interpretovať. Pre niekoho to môže byť aj e, proste problém z hľadiska toho, aké dlhé obdobie, napríklad keď zamestnanec v danej firme je zamestnaný rok alebo menej. Čiže nechcem, aby sme tu vytvárali situácie, kde zamestnanci e, nebudú mať rovnaké e, podmienky všetci. Za 24, na, na, teda pozmeňujúci návrh 24, tam asi nemôžem so všetkým súhlasiť. Okrem toho, kolektívne dohody môžu niečo urobiť e, z hľadiska dosávania cieľov tejto smernice, v tom zmysle, že celkovo sa táto smernica bude implementovať homogénne, e, prierezovo v celej EÚ. Okrem toho, e, miera prispenia ku rovnováhe medzi mužmi a ženami a vychádzam tu zo, súkromno, pardon, zo skúseností v Grécku priamo vo svojom volebnom obvode. Nebudem zachádzať do detajlov a nechám priestor aj pre kolegov. Nakoniec môžeme mať rozdielne názory a pokiaľ ide o e, flexibilný pracovný čas alebo aká je aké rôzne typy dovoleniek budú k dispozícii podľa veku dieťaťa. A e, ďalej sa to týka otázky e, opatrovateľov. Dôležité je, že budeme mať silný mandát. Ďakujem. Slovo pán Stračínsky. Ale máte len dve minúty, prosím. Je mi ľúto, ale už meškáme, pretože máme ešte jednu otázku prerokovať pred zasadnutím koordinátorov. Čiže je to veľmi dôležitá téma pre nás, ale upozorňujem, že ešte máme jednu ďalšiu otázku na prebratie. Ďakujem pekne, pani predsednička, nebudem hovoriť dlho. Ja spolupracujem na tomto stanovisku, sa chcem, chcem poďakovať pani spravodajkyni, pretože podporujeme viaceré pozmeňujúce návrhy našej skupiny, všetkým tie, ktoré sa týkajú všetkých malých, stredných a mikropodnikov, ktoré v rámci tejto smernice budú mať potrebu určitej väčšej flexibility a nehovorím e, už o, tom, o tých nákladoch a že sa rozdielne názory mám, pokiaľ ide o otázku transferovateľnosti toho rodičovského, teda práva rodiča na dovolenku, takto apelovať na mužov, aby si zobrali dovolenku, to je v poriadku, ale tá netransferovateľnosť v podstate toto právo ako keby ste urobili povinným, obligatórnym. A toto podľa môjho názoru jednoducho vzí, má vzísť z rozhodnutia, z rozhodnutia tej dvojice rodičovskej, pretože v smernici sa počíta napríklad s tým, že menej ako 4 mesiace nemôžu byť transferovateľné. Takže ja si myslím, že toto právo by malo byť e, niečím, čo treba riešiť inak, ale nesúhlasím s tým, čo sa to navrhuje, takže budem spolupracovať so všetkými v tom, aby sme urobili a zaznamenali pokrok v tejto otázke. Ďakujem pekne. A teraz pani Záborská na minútu. Eh, Veľmi krátko skrátim ten svoj príspevok len na jednu tému. Pani komisárka pred chvíľočkou povedala, že tá pôvodná smernica o materskej dovolenke, ktorá nebola schválená radou alebo nebola prijatá radou, je nahradená tou smernicou, o ktorej teraz rokujeme. Ja si myslím, že to nie je pravda pretože keď vám prečítam názov tej pôvodnej smernice, ktorá hovorila o zavedení opatrení na podporu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok, ktoré porodili a koja, tak je to diametrálne odlišné od toho, čo, sme, čo prerokovávame momentálne. Tak ako povedala kolegyňa Besera, musíme hovoriť aj o zdraví ženy a o tom, aby tá žena po pôrode sa mohla, zotaviť a o tom hovorila tá pôvodná smernica. Nebudem rozvíjať tú druhú tému, ale ja by som bola rada, keby sa komisia vrátila aj ku smernici o materskej dovolenke, pretože tá pôvodná smernica 20 rokov stará nehovorí o povinnej materskej dovolenke, nehovorí o ochrane zdravia, nehovorí o dĺžke materskej dovolenky, ktorá je pre mnohých neprijateľná, čiže e, by som navrhovala, aby sa novelizovala aj tá pôvodná smernica a úzko sa sústredila na názov, ktorý obsahuje. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now floor to the... Ďakujeme pekne a teraz zostane slovo komisii. Máte minútu, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, ale skutočne nemáme čas. V stručnosti iba by som vám chcela povedať zo strany komisie, že my vítame návrh spravodajkyne. Vidíme, že je to veľmi dobre premyslená správa, kde sa zdôrazňujú vlastne ciele tohto návrhu a aj kľúčové návrhy. A vidíme tu zároveň, že spravodajca, spravodajkyňa počúva, načúva, pokiaľ ide o tie obavy ohľadne toho dopadu na malé a stredné a mikropodniky. Chcela by som zdôrazniť, že v týchto otázkach vlastne vidíme, že ten dopad nebol disproporčný, ale samozrejme vidíme tie obavy spravodajkyne, na to, aby sa viac zvýraznili tie otázky a potreby ohľadne toho, že tieto malé a stredné podniky takisto musia byť zohľadnené. Takže máme potom už iba technické otázky, ale to samozrejme ešte so spravodajkňou pre diskutujeme. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Kozlovská na záver, ale skutočne veľmi stručne poprosím vás. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujeme pekne všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. My vieme veľmi dobre, že budeme musieť o tomto eh, hovoriť aj ďalej. A vlastne, čo sme tu počuli, je tu teda vôľa, že sa dohodneme. Istotne to nebude možné vo všetkých bodoch, ale tam, kde to bude možné, sa pokúsime o zhodu a možno sa pokúsime aj o to, aby sme naše stanoviská zblížili. A pokiaľ ide o tie problémy, ktoré tu boli vyjadrené, začnem teda odzadu. Pani Záborská sa vyjadrila, poukázala na pochybnosti ohľadne toho, že sa tu spája táto smernica a smernica z mater- o materskej dovolenke. Ja si myslím, že tu nejde o náhradu. To sú dve odlišné smernice my tu vlastne túto smernicu predchádzajúcu nechceme meniť. Samozrejme máte pravdu, že smernica o ochrane matiek, ktorá sa nám nepodarila obnoviť počas poslednej legislatúry, tá musí byť obnovená. Ale to teraz nie je téma. Táto smernica nahradza inú smernicu. Ide tu iba o dovolenku rodičovskú z roku 2009. Ide tu jednoducho o to, ktoré pravidla majú platiť pre rodičovskú dovolenku. To je úplne iná smernica ako smernica o ochrane matiek. O tej, tej sme sa nedotkli. O tej budeme musieť samozrejme hovoriť ešte úplne oddelené. A takisto e, tu boli ešte hlasy v predchádzajúcich rozprávach v tom zmysle, že táto smernica ohľadne rodičovskej dovolenky, že by sa k tomu malo pristúpiť spoločne e, ako sa hovorí o smernici o rodičovskej dovolenke, ja som proti tomu, jednoducho to sú úplne odlišné texty s úplne odlišným právnym základom, ale tam aj úplne iné jadro veci, takže treba o nich hovoriť o sve. Takisto mi ide o to, ako aj veľa ostatným z kolegov, že my, pokiaľ ide o otázku rodičovskej dovolenky, chceme dosiahnuť niečo, napríklad aj v kontexte našich rozhovorov s komisiou a s radou. A preto by som chcela, aby tento dokument ktorý tu v podstate čudne sa dostal e, k riešeniu pred, mater, pred smernicou o materskej dovolenky, aby sme to jednoducho završili, pretože to od nás občania čakajú. A pokiaľ ide o tú hlavnú myšlienku. Pri tejto smernici sa hovorí o základných štandardoch, o tom, čo majú členské štáty e, poskytnú. Nehovoríme tu o prenosnosti, neprenosnosti. Hovoríme o tom, čo sa v smernici navrhuje. Ak v nejakej krajine, a to existuje, existuje dlhšia rodičovská dovolenka ako tých 8 mesiacov, to znamená 4 plus 4, tak eh, sú tu určité časové obdobia, ktoré môžu byť prenosné, ale to bude potom na úrovni členských štátov. Musíme byť flexibilní. Ide tu o ten základný štandard, minimálny štandard, ten chceme stanoviť. A tie 4 mesiace sú tým minimálnym obdobím. V niektorých členských štátoch je to ešte aj menej. A ešte niečo je veľmi dôležité povedať. Tá myšlienka sa mi nepáči, že časť rodičovskej dovolenky alebo otcovskej dovolenky by mala byť obligatórna. To je iba ponuka rodičom, ale Európska únia nemá nejaké právo tu niekoho nútiť, aby si bral rodičovskú dovolenku, či už ide o otca alebo o matku. Takže ešte raz za všetky vaše vyjadrenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcela by som iba oznámiť, že lehota je 11. apríla pre pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy sa budú brať do 13. 14. mája a 20. mája budeme hlasovať vo výbore FEM. A teraz prejdeme k poslednému bodu na našom programe. To je situácia v Maďarsku. Zváženie návrhu stanoviska. Spravodajkyňa je Maria Neuchl. Nech sa páči, pán Martasan, máte slovo. Oui, merci, madame la présidente. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, ma... Ďakujem pekne, pani predsednička. Maria Neuchl sa ospravedlňuje, nemôže tu byť, tak ju nahradzam a požiadam ma, aby som vám prečítal jej poznámky, ktoré tlmočníci nedostali. Rád to prečítam, takže nebuďte prekvapení, keď budem hovoriť v mene ženy. Stení kolegovia, ako spravodajkyňa v mene výboru FEM, pokiaľ ide o situáciu v súčasnom Maďarsku, som bola poctená, že som bola v Maďarsku s ostatnými členmi nášho výboru, a boli to skutočne intenzívne dni, kde sme mali eh, veľmi pestrý program, stretli sme sa s predstaviteľmi vlád a organizácií a s ostatnými a uvedomujem si, že toto mi neumožňuje mať nejaký globálny pohľad, pokiaľ ide o celkovú problematiku v tejto krajine. Avšak chcel, chcela by som zdôrazniť nasledovné body, ktoré ma znepokojujú a ktorým by sme sa mali venovať, pokiaľ ide o náš výbor. Poprvé, sú tu aktuálne reinterpretácie a určitý krok dozadu, pokiaľ ide o rovnosť. A tá stratégia rovnosti e, sa neimplementuje v tejto krajine. Po druhé, dopad práva, pokiaľ ide o inštitúcie, ktoré dostávajú financie zo zahraničia, aj zo strany európskych krajín, pokiaľ ide napríklad o neziskové a pokiaľ ide o mimovládne organizácie. Takisto sú tu útoky, pokiaľ ide o akademické organizácie. E, to treba sledovať s určitým znepokojením. Tretí bod, snahy dosiahnuť seba určenie žien, pokiaľ ide o reproduktívne a sexuálne e, práva žien. Tie útoky na túto snahu sú tu zjavné vidíme tu určitú diskrimináciu, ktorá pretrváva napríklad pokiaľ ide o Rómov, predovšetkým Rómov, a to sa týka zdravotníckého systému. To sú niektoré z tých bodov, ktoré podľa môjho uhla pohľadu sú veľmi dôležité. Očakávam vaše komentáre k do uvedomujúci, že 11. apríla bude je lehota na pozmeňujúce návrhy a to je všetko z mojej strany podpísané pani Nojchlová. Ďakujem pekne. A teraz Dostane slovo tieňový spravodajca pani Záborská, nech sa páči. Kolegyne a kolegovia. sorry, one minute, please, one minute. Prepačte, máte iba minútu, iba minútu máte, pani Záborská. Chcela by som vás informovať, že máme tu maďarské médiá, ktoré nahrávajú túto časť nášho zasadnutia a preto by som chcela požiadať poslancov, či sú tu nejaké námietky voči tomu, že sa to teda nahráva. Nie, v poriadku. Takže nech sa páči, pani Záborská, máte slovo. Predsednička, tak skráti môj príspevok. Obávam sa, že, e, že predložený návrh stanoviska nie celkom naplnil ambície, ktoré by sme mali mať ako Európsky parlament Mojou ambíciou, rovnako ako mojich kolegov z EPP, bude prostredníctvom pozmeňovacích návrhov dosiahnuť text, ktorý bude vyváženejší, tak aby ho občania Maďarska mohli prijať v dobrej viere, že chceme upozorniť a pomôcť, nie kritizovať a odsudzovať za každú cenu. Osobne som napríklad presvedčená, že politiky zamerané na rovnosť mužov a žien nemusia byť v protiklade s rodinnými politikami Otázka nestojí tak, že buď jedno alebo druhé, ale ako docieliť, aby štát vo svojich politikách reagoval na potreby rodín, ale zároveň aj mužov a žien ako jednotlivcov. Domnievam sa tiež, že napríklad Európsky parlament má povinnosť zverejňovať finančné pozadie organizácií, ktoré lobujú na jeho pôde, Nemôžeme zároveň paušálne odsúdiť snahu členského štátu o porovnateľný e, typ transparentnosti. E, to, o čom budeme hovoriť, je rozsah, miera a spôsob. Tento parlament nenazýva neziskové organizácie, ktoré sú zaregistrované ako lobbysti zahraničnými agentami a nemali by to robiť ani e, členské štáty. Ale ešte raz opakujem, transparentnosť považujem za zdravú a potrebnú E, tí, ktorí ma poznáte, tak e, viete, že zásadne nemôžem súhlasiť s tým, aby Európsky parlament dával členským štátom odporúčania týkajúce sa regulácie potratov. Nie je to naša kompetencia, v minulosti to niekoľkokrát potvrdila aj Európska komisia. Ani vtedy e, by sme to nemali robiť, keď to skrývame za termíny sexuálne a reprodukčné práva. Posledná pripomienka, body 4 a 9 podľa mňa idú nad rámec kompetencie nášho výboru, pokiaľ sa kolegyňa a kolegovia v Líbe dohodnú, že by nemali v správe chýbať, nech to doplnia v Líbe, ale my by sme sa mali venovať témam, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru a to je rovnosť medzi ženami a mužmi. Ďakujem pekne. Uh, now, uh... Ďakujem. Teraz pani Višňevská, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dámy a páni, Um, ja som uh, činivá správodajkňa za EKR. Musím povedať, že túto iniciatívu parlamentu nepodporujeme. Pokiaľ ide o situáciu v Maďarsku, uh, EÚ nesúhlasí s určitými opatreniami v členských štátoch, ale členské štáty sa nemusia potrebovať diktátu únie. Únia nedostala mandát miešať sa do vnútorných záležitostí a e, spoločenských otázok. My môžeme e, iba v rámci e, zmluv postupovať Nemôžeme e, vnúcovať perspektívu EÚ členským štátom. V členských štátoch sú odlišné spoločenské a sociálne politiky a podľa daných e, potrieb, tradícií a kultúry e, členské štáty postupujú. To nie je slabosť, ale práve naopak. V tom spočíva sila Európskej únie. Efektivita fungovania únie spočíva v tom, že sa zohľadňujú hodnoty v členských štátoch. Miešanie sa EÚ, predpisovanie e, hodnôt by primerané nebolo. Je dôležité, aby EÚ akceptovala, že sa nemá miešať do vnútorných záležitostí členských štátov pomyslíme e, si, prosím, vždy prítom na subsidiaritu. Tento text je pomerne stručný, pravdepodobne sa ešte rozšíri o pozmoňovacie návrhy. Je, e, myslím si, že je tu snaha hľadať problémy a kritizovať tam, kde e, to nie je nutné. Teraz sa kritizuje Maďarsko. Ale zároveň je e, tomu tak, že Maďarsko má pomerne liberálne riešenia v oblastiach, ktoré sa tu kritizujú. Keď sa pozrieme na štatistiky, o situáciu žien v Maďarsku, e, nevy, nevzbudzuje to viac obáv než v iných členských štátoch. Samozrejme, že sú tu otázky, na ktorých musí maďarská vláda ešte pracovať. Pomyslíme pritom na účasť žien vo vysokých e, vedúcich pozíciách alebo iné problémy, ako napríklad rozdiely v príjmoch medzi ženami a mužmi, alebo v oblasti násilia voči ženám. Tam uh, sa ča- uh, nachádza Maďarsko uh, v priemere alebo dokonca pod priemerom EÚ. Bod 1 textu tam uh, sa odkazuje na zlučiteľnosť e, súkromného rodinného života, e, teda rodinného a pracovného života. Tam odkazujeme na zmernicu, e, na ktorej sa ešte stále pracuje, tá ešte nebola prijatá. No a napokon si treba vážiť, že Maďarsko má aktívnu rodinnú politiku, a snaží sa e, zohľadniť e, plánovanie e, svojho života zo strany žien aj mužov. Mali by sme oceniť aj to, čo Maďarsko urobilo doteraz v tejto oblasti. Napríklad sa znížil o 23 počet interrupcií a to znamená, že Maďarsko sa veľmi zasadzuje za rodinu. Maďari majú veľmi e, štedrú dĺžku materskej dovolenky. Existuje tu preferenčný úver v prípade kúpy bytov pre mladých a sú tu aj iné daňové úľavy pre mladé rodiny. V tomto texte, ako aj v iných textoch výboru FAM, e, sa tiež spomína apel, že treba podpísať istambulský dohovor. To je uh, už pomaly Biblia ľavicového vnímania sveta. Potom sa tu spomínajú sexuálne reprodukčné práva. Uh, opäť chceme pripomenúť, aby sme nezneužívali uh, komunitárne právo na, na iné účely. Sexuálne reprodukčné práva, to je plne uh, v oblasti pôsobenia členských štátov a do toho by nemal Európsky parlament zasahovať. Budem stručná. Európska lavica sa nesnaží e, ovládnuť e, celé toto e, boisko a celý tento boj na túto tému. Ale sme za to, že boj proti násiliu voči ženám sa musí viesť na všetkých úrovniach, ale aj na úrovni európskej inštitúcií, aj na úrovni národných vlád. Preto som presvedčená, že je to vec zásadného významu. A na záver, ešte otázka kompetencií. Európa teda o čom môže e, legislatívne úpravy a o čom nie. To musíme mať jasno. Nemôžeme si myslieť, že máme právo na absolútnu pravdu. Hej? Ale môžeme hovoriť o rôznych témach a dôležitou témou sú aj slobody, ktoré sa týkajú žien. Ak teda hovoríme o slobode tak e, je to aj sloboda pre ženy a preto európske inštitúcie musia garantovať, že všetky ženy v Európskej únii by mali túto slobodu zaručenú. A okrem toho hovoríme aj o slobode toho, či chcú alebo nechcú byť matkami ženy. A preto v Európe 21. storočia nemôžu byť členské štáty, kde sa toto právo nebude garantovať. Ďakujem. Eh, eh. Ďakujem pani Garcia Pérez. Je problém? Je tu nejaký problém? Nie, môžem hovoriť? Bola to pani Neuchl, ktorá bola súčasťou tej delegácie, ktorá išla do Maďarska. Otázka nie je, aby sme tu eh, podporovali Orbána alebo nie. Ide tu o otázku, či to, čo popísala pani Neuchlová vo svojej deklarácii, je reálne alebo nie. A ja nemám dôvod pochybovať, pretože tam nebola sama. Stretla sa s viacerými organizáciami z občianskej spoločnosti, s osobami, ktoré tam žijú a bojujú za práva žien. A to, čo tam cituje, to si nevymyslela. Nemôžete ísť do Ruska a do Maďarska a povedať, že toto a toto chcete. Ona tam jednoducho bola, stretla sa s osobnosťami, či už politické osobnosti, alebo z organizácií mimovládnych. To znamená, tá otázka, na ktorú treba reagovať, je táto. Maďarsko si myslí, že sú tu práva, do ktorých by sa Európska únia nemala vmiešavať. Európska únia by si mala, e, Maďarsko by sa malo prečítať do hodnoty, na ktorých je Európska únia a potom by malo sa vyjadrovať. Ďakujem pekne, pani Besera, ale iba dve minúty vás poprosím. Ďakujem. Budem hovoriť aj v mene kolegyne. Chcem povedať len to, že sa vydriem k záveru tej návštevy v Budapešti a osoby, s ktorými sa stretli členovia misie, e, boli aj organizáciami, kde sa hovorí o Eh, útokoch na ich práva, keď nebudeme načúvať hlasu žien, tak potom koho budeme počúvať? Komu budeme načúvať? Myslím, že výsledky tejto misie treba vziať do úvahy a treba teda zapracovať aj príslušné pozmeňujúce návrhy. A od Maďarsko, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, je teda na stupnici pomerne nízko. A musíme sa teda pýtať, prečo sa tie patričné európske princípy náležite neimplementujú v Maďarsku. Čiže prečo dochádza k útokom na slobodu v oblasti vzdelávania a prečo existuje aj iné obmedzenia pre ženy v Maďarsku. A zámer maďarskej vlády, že pripraví svoju verziu istambulského dohovoru, to je tiež taká, taký veľký otáznik. Je to škandalózne, že Maďarsko ako člen, je členským štátom EÚ a toto si dovoluje. Takže sú tu určité zásady, ktoré platia pre všetkých predsa. Myslím, že by sme mali uvítať e, pani profesorku zo Stredo Európskej univerzity, ktorá získala aj ocenenia v oblasti kultúry. Mali sme možnosť stretnúť sa s pani profesorkou v Budapešti a treba počúvať tieto hlasy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Na dve minúty pani Julie Ward, nech sa páči. Ja som nebola na tejto misii, ale zúčastnila som sa iných ciest s Máriou eh, Neuchl a pamätám ju ako eh, eh, žen, ktorá sa veľmi zasadzuje za tieto otázka. Napríklad sme sa zaoberali spoločne v Mníchove situáciou, ako Nemecko príjma utečencov. Boli sme spolu na misii v Malavi, kde sme sa stretli s naozaj veľmi zraniteľnými ženami, v rámci e, veľmi osobitných kultúrnych tradícií, takže ja naozaj nemám žiadne obavy, že by Marína správa e, nejako správne neodražala situáciu, s ktorou sa stretla. E, bolo by dobre preskutovať ešte používanie slovíčka miešať sa. Nie je to otázka toho, že by sa EU miešala do členských štátov. Ide to o kooperáciu a o zdieľanie najlepších postupov. O tom je Európska únia, o tom, že sa stretávame e, za jedným stolom, diskutujeme spolu, učíme sa od seba a e, snažíme sa e, pochopiť, že sme v 21. storočí, že čelíme obrovským výzvam v Európe aj za hranicami Európy a ak sa nezhodneme na určitých základných hodnotách, ku ktorým tu mala, mala byť dohoda, lebo sú v našich zmluvách, E, tak nebude fungovať. Nemôžeme si len e, niečo vyberať z EÚ, ako sa o to snažila Veľká Británia. E, tak toto v Európskej únii nemôže fungovať. Musí to byť Európska únia hodnôt pre občanov. A musíme sa zabrať tým, čo si želajú mladí ľudia. V tejto súvislosti sú to určite práva žien. Mali by sme to myslieť na všetky tie mladé ženy, ktoré e, sa zúčastňujú pochodov za e, svoje práva. E, v takejto situácii si momentálne nachádzame v Európe. Je to boj za progresívne hodnoty za 21. storočie. A ja sa naozaj, naozaj obávam, že ak nepochopíme, aké dôležité je sexu, sú sexuálne a reprodukčné práva ženy vymrú. Takýto som mali dojem v Malavi keď ženy nemajú eh, prístup k bezpečným eh, potra- potratom, eh, zomierajú ženy aj deti. Ja nechcem byť zodpovedná za tieto umrtia matiek. Ďakujem pani Julie Ward. A teraz by som vás chcela poinformovať, že lehotou e, na prostieranie pozmeňovacích návrhov je 10. apríl 11.00. Hlasovať na výbore FAM sa bude 14. a 15. mája. Na Libe 20. 21. júna už nie sú žiadne ďalšie body na programe. Chcem teda už iba oznámiť, že našim ďalším dátumom stretnutia bude 12. apríl o 9. tu v Bruseli. Ďakujem pekne. O pár minút sa začne naše zasadnutie koordinátorov za zatvorenými dverami. Ďakujem.